Check hat das Floor, hatte Floor vor, fünf, äh, zwei Minuten. Pani Lunaček má slovo na dve minúty. Okay. <laughs> Thank you. Thank you, Chair. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, budem sa snažiť získať vašu pozornosť na dve minútky. Pokiaľ ide o dohodu o stabilizácii a pridržení medzi EÚ a Kosovom, viem, že to nie je také zaujímavé ako príchod pána e, ministra Steinmeiera alebo e, stretnutie s pánom ministrom Petchilov, ale pre Kosovo je to dôležitá téma, je to posledná krajina, ktorá bude mať teraz dohodu o stabilizácii a pridružení z EÚ. Viete, že je to prvý krok v prístupovom procese, ide o zmluvné vzťahy medzi EÚ a eh, Kosovom po prvýkrát. krát znamená zlepšenie politického dialógu, e, zlepšenie politických vzťahov, obchodných vzťahov. Kosovo bude mať e, lepší prístup na európske trhy, napríklad pokiaľ ide o veci ako víno, ktoré sa v posledných rokoch veľmi zlepšili v tejto krajine a ešte aj ďalšie veci. Znamená to tiež lepšie európske štandardy v oblasti eh, napríklad ochrany spotrebiteľov, čo je veľmi pozitívne pre občanov Kosova. A samozrejme budeme mať eh, posilnenú kooperáciu, ak môžem použiť toto vyjadrenie, medzi Európskym parlamentom a eh, kosovským zhromaždením, pretože dvakrát ročne sa budeme spolu stretávať v spoločnom výbore. Znamená to teda, že vzťahy s touto najmladšou krajinou v Európe napriek tomu, že tu ešte pretrvávajú určité problémy, napríklad s uznaním krajiny, eh, sa posilnia, to sú tiež pozitívne správy pre občanov Kosova. Eh, je to totiž naozaj dôležitý krok smerom k eh, pristúpeniu k EÚ a je to príprava aký pre ďalší pokrok. Ja teraz začnem tento proces v parlamente čo najskôr budeme o tom hlasovať na plene. E, ukončí sa to e, tento proces v roku 2016, proces e, príjmania tejto správy. Máme takisto aj zelenú zo strany komisie. Do konca roka by mala dopracovať na svojej časti komisie, ako sa ešte stále musí splniť svoje predpoklady, ale dúfam, že E, budúci rok to naozaj bude predstavovať pozitívne znamenie pre Kosovčanov, aj keď sú toto zložité časy, ale predsa len im to poskytne istotu, že Európska únia chce, aby Kosovo sa stalo súčasťou Európskej únie. Opakujem ešte raz, že ide o prvý e, krok s kontraktuálnymi vzťahmi medzi EÚ a Kosovom a je to dobré znamenie, preto aby sme sa pohli ďalej. Ja dúfam, že dostanem zelenú eh, od všetkých z vás, nezávisle od toho, či vaša krajina uznala Kosovo alebo nie. Je to dôležité mať širokú podporu zo strany Európskeho parlamentu, nie len tohto výboru. My budeme hlasovať o pár týždňov, ale aj vo všeobecnosti na pléne. Ďakujem pekne. Tak, eh, ordförande. Som EPPs eh, e skogföredragande när det Ďakujem veľmi e, pekne. E, som e, tieňom spravodajcom za EPP. Som veľmi rád, že to tento proces prebieha. Samozrejme, toto je prvý krok predtým, než Kosovo bude môcť začať využívať ten silný potenciál svojej ekonomiky ktorý vyplne z tejto dohody. Táto dohoda posilňuje skutočnosť, že budúcnosť Kosova je európskou budúcnosťou. Proces integrácie e, nie je ale samozrejme je naň potrebná politická vôľa, politické líderstvo. To sa týka aj skutočnosti, že tu musí dôjsť k dôležitým reformám Chcem ešte pripomenúť, že pani spravodajkyňa Lunáček predstaví svoju pozíciu týkajúcu sa posuneného boja proti korupcii v Kosove. Je to to, čo zabraňuje ďalšiemu rozvoju v krajine a pôjde takisto aj o uplatňovanie zmluv, ktoré sú, reforiem, ktoré sú e, nepopulárne a takisto e, bude dôležitá normalizácia e, vzťahov so susednými krajinami, stabilizácia regiónu. Aktuálna vláda ale myslím, že aj opozícia sa zasadzujú za takéto smerovanie. Je tu teda dôležitá takáto politická úvola. Ďakujem pekne. Ďakujem, vážený kolega. Chcel by som požiadať, aby teraz vyšní kolegovia sa naozaj pridržali jednej minúty ako rečníckému času. E, nasleduje pán Pancieri. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že treba povedať, že toto šlo ku krokom vpred, pokiaľ ide o vzťahy s touto krajinou, obzvlášť eh, pokiaľ ide o dohodu o stabilizácii a pridružení eh, medzi EÚ a Kosovom, ktorá sa zastavila v októbri, ktorá sa teda eh, začala vyvíjať v októbri. Ide o dôležitý krok vpred v našich vzťahoch Dôležité e, sú tu e, e, vyšetrovacie komisie, normalizácia vzťahov s Srbskom. Týmto sme sa dlho zaoberali. Ostávajú tu samozrejme ešte ďalšie výzvy, tých je mnoho na vnútornej úrovni, politickej, na úrovni ekonomiky, reformy, verejnej správy ale podpísanie rámcovej dohody medzi EÚ a Kosovom, pokiaľ ide o základné princípy e, účasti Kosova na programoch EÚ, je veľmi dôležité aby sme vlastne podporili akýkoľvek postup, e, ktorý má e, táto krajina vykonať, aby sa približila Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega.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 etnické čistky v Srbsku v Kosove viedli k tomu, že je tu teraz e, región úplne bez Srbov v Kosove. Keď sa pozriete na tento e, región, pýtam sa, ako budeme poslať v prípade Transnisterska, Abcházska, alebo e, budeme príjmať e, odlišnú e, politiku, prečo Abcházsko nie, ale Kosovo áno. Ďakujem pekne, pán kolego. Pán kolega, pán Picula sa ešte hlásil slovo. Ďakujem pekne. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EU a Kosovom hovorí o tom, že Európa nezatvorá oči pred európskymi špiriacami najmladšieho európskeho štátu a že sa silne zasadzuje e, za to, e, aby teda Kosovo e, zahájilo, vytvorilo dôležité reformy. Je to šanca pre dôležité skupiny v kosovskej spoločnosti, aby sa zmodernizovali. Veľká váha bude, veľké bremeno bude v tejto súvislosti na vláde, Kosov, na, na vláde Kosova, ale nie len Dôležitá bude súhra štyroch politických e, síl v Kosove, pôjde aj o menšinu, podnikateľov, e, e, vládu, spoločnosť ako takú, všetky to musia byť zamknuté. Takže nepôjde len o dialog medzi Prištinou a Bruselom, ale aj Prištinou a Belegradom. Belehradom. Regionálna spolupráca na Západnom Balkáne e, sa tým značne e, zvýši. Ďakujem pekne. Chcel by som vám oznámiť, že lehotou pre návrhy je 20. november Eh, na INTA už začínajú diskusie 19. 14. Eh, decembra by sme eh, mali už hlasovať. Dúfam, že súhlasíte s takýmto harmonogramom. A týmto by sme prešli k ďalšiemu bodu programu a tým je výmena názorov s nemeckým spolkovým ministrom zahraničných vecí Frankom Walterom Steinmeierom ktorý práve k nám e, prichádza z Rady ministrov zahraničia, a možno nám e, povie niečo viac e, v súvislosti s Parížom. Prečo sme mali minútu ticha na začiatku nášho zasadnutia. Nemecko teraz prevezme aj predsedníctvo v OECD. To, je, to súvisí aj s našou nasledujúcou témou preto si vypočujeme s veľkým napätím, čo nám pán Štajmer povie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem za pozvanie. Ja som prišiel veľmi rád, ale táto moja vďačnosť sa vlastne opiera o tie kontakty a o ten dialog, ktorý sme medzi našimi spoločnými stretnutiami mali na úrovni našej vlády a parlamentu a tohto výboru v Európskom parlamente, predovšetkým pokiaľ ide také dôležité otázky, ako je východné partnerstvo počas tých ostatných mesiacov, nezabúdam ani na to a chcem to spomenúť, je, že aké úlohy plnia poslanci tohto parlamentu, pokiaľ ide o internú blokádu, ktorú sme mali v Albánsku ktorá vlastne by sa nebola bývala vyriešila, ak by sa niektorí jednoducho neboli pripravili na to, aby začali stavať e, mosty pre riešenie. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za to, že som mohol prísť medzi vás a prišiel som vlastne v jeden vynimočný deň medzi vás, kedy vlastne sme postihnutí to tragédiou katastrofy z uplynulého víkendu v Paríži ešte to máme živé, živo pred očami. Ja sám som vlastne bol počas tohto dňa v Paríži, bol som na štadióne, bol som tam, pretože vlastne sa nám chceli poďakovať naši priatelia francúzsky, boli sme pozvaní na ten e, slávnostný futbol, zápas a jednoducho sme videli, že svet bol v Paríži postihnutý práve cez tieto tragické udalosti. Takže nebol tu nejaký, e, nebol, nedošlo tu k havári lietadla, ktoré by bolo bývalo takýmto spôsobom napadnuté, ale treba povedať, že všetci pracovníci e, ktorí riešili tú situáciu, ktorá nastala po tých všetkých atentátoch na tých všetkých miestach v Paríži, robili v plnej miere, ako sa to dalo. Takže my sme uistili eh, našich priateľov vo Francúzsku o našej solidarite, Pripomenuli sme si obete aj minútov ticha, ale situácia teraz po tých atentátoch vlastne prináša so sebou aj ďalšie otázky. Ide tu o otázky, že aké vlastne závery vyvodíme z tejto situácie. A ja si myslím, že to najdôležitejšie v súčasnosti je, aby sme médiám, ktoré sa v súčasnosti pýtajú, že koľko zbraní a koľko vojakov vyčleníme na boj proti terorizmu, aby sme týmto médiám jednoducho povedali, že táto udalosť nás príjme k tomu, aby sme predovšetkým prejavili sústrasť a účasť na tejto tragédii. Nie je tu teda o nejakú udalosť, kde môžeme prejsť k bežnému programu, ale tie recepty, ktoré vlastne e, ako chceme riešiť otázku s terorizmom, tak jednoducho nemáme žiadny dobrý recept. Všetky odpovede, ktoré máme, sú komplikované a po tých situáciách Paríži je to všetko ešte oveľa komplikovanejšie. Takže my ako nemecká spolková vláda v našej odhodlanosti budeme pokračovať aj ďalej a chceme trvať aj naďalej na tom, že nie všetci budeme postupovať v boji proti IS rovnako, pretože sú tu niektoré štáty, ktoré chcú letecky útočiť na ISIS. My v Nemecku zase považujeme za správne sa nepridať ako 17. štát, pokiaľ ide tieto vzdušné útoky, ale chceme povedať, že vyzbrojíme a vyškolíme tých, ktorí priamo v teréne bojujú proti bojovníkom ISISu. Sú to bojovníci v, boj, v severnej časti Iraku a vlastne s týmto zbrojením sme sa rozhodli aj v tom zmysle napriek tým kritickým diskusiám, ktoré sú tu, že takýmto spôsobom vyzbrojíme týchto bojovníkov a dáme im možnosť nielen byť v tých frontových líniách, ale ako ste vlastne aj videli, že budú schopní jednoducho získať znovu naspäť už ISISom obsadené územia. Takže dúfam, že tento proces najbližších mesiacov bude pokračovať zdárne. My budeme teda pokračovať v tomto našom pred, presvedčení a pokračujeme v našich rozhovoroch s zúčastnenými a, z, a stále dostávame spätnú väzbu ohľadne toho, že aká potreba tu je a čo ešte potrebujeme spraviť. Myslím si, že všetci si uvedomujeme, že boj proti IS, ISISu musí pokračovať, ale takisto si uvedomujeme skutočnosť, že iba vojenský tento problém, teda problém otázky terorizmu, nevyriešime. A tu je vlastne to prepojenie s e, druhým bodom diskusie, ktorý nás dnes vlastne počas Rady ministrov zahraničných vecí zamestnával, a to je otázka Sýrie. A ide tu o otázku, akým spôsobom deeskalujeme konflikt v Sýrii a ako pripravíme politickú pôdu na politické riešenia. Ktokoľvek sa vyzná v oblasti Blízkeho východu a viacerí z vás sú expertami, tak viete, že ten, kto sa vyjadruje k tejto oblasti, jednoducho nemôže byť nejaký euforický alebo optimistický, pretože takéto pocity nie sú na mieste uvedomujúci túto skutočnosť, predsa len si myslím, že tie rozhovory, ktoré sa udiali minulý týždeň v sobotu a 14 dní ešte predtým, kde vlastne boli tie rozhovory vo Viedni, že napriek tomu máme neočakávané výsledky v tom zmysle, že sa nám poprvýkrát vlastne podarilo všetkých relevantné strany primeť k tomu, aby si sadli za jeden rokovací stôl, ak mi bol niekto povedal pred tromi mesiacmi, že sa podarí Rusko a Ameriku prizvať k jednému rokovaciemu stolu, tak by som jednoducho na to nebol veril a nebol by som tomu veril ani pred tromi týždňami. Nebol by som veril, že sa podarí Irán a Saudskú Arábiu primeť k tomu, aby si sadli v jeden deň za jeden stôl a hovorili o jednej téme. Skutočno, že toto všetko sa podarilo, je pokrokom, ktorý má svoju vlastnú hodnotu. To, o čo sme sa spokúsili teraz v sobotu, je nasledovné. Ten okrúhly stôl, kde boli zúčastnení všetci regionálni aktéry, tak chceme etablovať tento okrúhly stôl ako taký stály formát a myslím si, že toto sa nám podarilo poslednú sobotu a tuto môžeme konečne stavať na vyhlásenie princípov, na ktorých sme sa dohodli ešte pred dvomi týždňami, na základe čoho nechceme pripustiť, aby Sýria bola fragmentovaná a rozpad, aby sa rozpadla na nejaké fragmenty. Chceme posilniť teritoriálnu celistvosť, územnú celistvosť Sýrie a chceme, aby budúca Sýria alebo Sýria budúcnosti mala také e, rysy, kde etnické a religiózne zoskupenia boli v stave spolu žiť a nielen žiť vedľa seba. Možno by ste teraz povedali, že to je utopické a tak to možno môže aj vyznieť, ale predsa len za účasti Iránu a za účasti Ruska sa nám podarilo okrem týchto princípov e, sa dohodnúť aj na procese, na cestovnej mape, kde vlastne e, hovoríme o nastolení prímeria, po druhé vytvorenie e, prechodnej vlády a takisto šírenie a e, obnovu sírskej ústavy. A toto celé má viesť vlastne k procesu volieb. Ten pokrok, ktorý sme zaznamenali teda minulú sobotu, je ten, že tieto štyri ciele sme takýmto spôsobom zasadili do konkrétneho časového harmonogramu. Máme teda časový harmonogram, to znamená, ak by som mal e, vyňať z toho nejaké, vypichnúť dva, tri veci, tak by som povedal, že v rámci prípravy toho prímeria ešte počas decembra, e, tak sa nám poprvýkrát tu podarí e, dať za jeden stôl opozíciu a vládnych predstaviteľov, aby sme skutočne za, za, dosiahli takú situáciu, že sa začne hovoriť o prímeri a ide nám to predovšetkým o to, aby sa opozícia, sírska armáda ne, nepustili jednoducho do seba, ale ide o to, aby začali hovoriť o tom, ako nastoli toto prímerie. A po druhé, v rámci 6 mesiacov, to znamená od dnešného dňa, by mali sme mať aj personálne obsadenie prechodnej vlády a po tretie tento proces by mal byť kreovaný tak, aby sme v rámci obdobia 18 mesiacov mohli e, hovoriť o možnosti volieb. Otázky týkajúce sa budúcnosti Asada, toto je otázka, ktorá vlastne v rámci tých spoločných dokumentov ešte nie je objasnená. Je však úplne jasné, že za, stolom, za tým rokovacím stolom sú niektorí, ktorí si myslia, že treba post podporovať Asada ďalej a sú tam ale aj takí, ktorí vidia budúcnosť Sýrie iba bez Asada. Momentálne sa jednoducho nedá ešte hovoriť o konkrétnom, konkrétnom budúcom výsledku. Dôležité je, že vlastne sme tento politický proces teraz začali a že čo možno najskôr budeme mať konkrétne podmienky, ktoré by viedli k prímeriu, nastoleniu prímera. Z pohľadu Európskej únie by som chcel povedať ešte to, že nie je dôležité iba to, aby Európa a Európskej únie na tomto veľmi participovali, ale aj našim želaním, aby vlastne ďalší politický proces bol zaštítený spolkovými národmi, teda OSN, a toto sa nám podarilo zabezpečiť a vlastne takýmto spôsobom sme sa na tom dohodli minulú sobotu. Takže ja dúfam, že sa nám v tejto oblasti podarí pohnúť dopredu. Ak by došlo k deeskalácii v Sýrii, tak by tu jednoducho bola pripravená cesta pre politické zmierenie a toto by vlastne znížilo aj mieru prílivu bojovníkov ISISu a takýmto spôsobom by sme prispeli aj k európskej bezpečnosti. Ďalší aspekt, ktorý by som v stručnosti chcel ozrejmiť, je Ukrajina. Takisto tu nie je žiadny dôvod, aby sme oslavovali, ale neobávajte sa, že z tohto dôvodu práve by som vlastne chcel vykrášliť ten proces, ktorý tu máme v rámci dosiahnutia prímeria a to už toho dôvodu, pretože pokiaľ ide o Minský dohovor, tak tento jednoducho sa nepodarilo implementovať správnym spôsobom a takisto tu dochádza k porušovaniu prímeria aj v, od, počas ostatných dní, dokonca nedávno ich máme oveľa viac a vlastne od 1. septembra e, nastal väčší počet týchto útokov, ale predsa len by som chcel povedať, že sa vyplatí pracovať na tomto procese a ďalej. Treba povedať, že minulosti sme nemali takú fázu, kedy by sme boli, mali prímerie, ktoré by bolo vydržalo 12 mesiacov, a to sa nám, 12 týždňov, a to sa nám teraz podarilo. Nemali sme to ani taký proces, kde by sa boli stiahli ľahké zbranie a od posledného stretnutia vo formáte normandskom v Berlíne, tak tam vlastne podľa toho vzoru, ako sa stiahovali vlastne ľahké zbranie, tak vlastne budú sa stiahovať aj tie ťažké zbranie, takisto sme hovorili o odmienovaní, to je veľmi dôležité v tom zmysle, aby práve tie cezhraničné oblasti, to znamená pokiaľ je prekračovanie konfrontačnej línie v rámci Ukrajiny, aby jednoducho sa prekračovanie hranice takýmto spôsobom zabezpečilo, aby sme mohli tú poškodenú infraštruktúru znovu obnoviť a preto je absolútne kľúčové a dôležité, aby sme pracovali aj ďalej na otázkach humanitárnych, v súčasnosti vlastne počet organizácií, ktoré sú vo východnej Ukrajine aktívne, je to veľmi obmedzené, ale Máme tam Medzinárodný červený kríž plus niektoré iné a dokonca tu dochádza aj k výmene väzňov, ale nedarí sa nám postupovať tak, ako by sme chceli, pretože tu dochádza iba k výmene niekedy 20-25 ľudí, ktorí takýmto spôsobom sa vymieňajú medzi oboma stranami, ale vo väzeniach máme viac než tisíc väzňov na východo-ukrajinskej strane a treba to vnímať ako iba veľmi skromné pokroky. A ako sa teda vníma Rus, ako sa správa Rusko? Rusko bolo vlastne tým, tou krajinou, ktorá spôsobila tento konflikt a dosť dlho sa Rusko tvárilo tak, aby sa nám nepodarilo dostať ani o milimeter dopredu, pokiaľ tie riešenia, tie rozhovory, ktoré sme mali v Berlíne a Paríži, tie boli menej konštruktívne a to súvisí aj s tým, že vlastne sa presunuli momentálne ťažiskové body pre Rusko, to znamená, Rusko sa oveľa viac ťaži, má oveľa väčšie ťažisko práve v, v rámci konfliktu v Sýrii možno teda sa angažujú viac možno tá skutočnosť, že sa viac angažuje Rusko v Sýrii, tak menej pozornosti venuje práve tomu konfliktu, ktorý máme na Ukrajine, akékoľvek teda už sú dôvody, tak treba povedať, že tie posledné dve stretnutia s Ukrajinou a Ruskom boli konštruktívnejšie ako tie, ktoré tu boli predtým a viedli vlastne k tomu, že vlastne tie lokálne voľby, ktoré organizovali separatisti, tak tieto boli presunuté, ak by tomu nebolo bývalo tak, tak vlastne dnes by minský proces ako taký by sa nám bol vymkol z rúk. Takže budeme aj naďalej pokračovať v rámci tejto našej snahy tento proces podporovať, ale bohužiaľ nič sa nedeje samé o sebe. Väčšinou sa niečo podarí iba vtedy, ak v rámci toho normandského formátu sa dokážeme stretnúť a preto aj naďalej budeme do tohoto procesu musieť investovať ešte veľa energie. Momentálne sme v Európskej únie pred rozhodnutím, že ako vlastne naložíme s tými sankciami a tá diskusia o tomto ešte ani nezačala, ale známe je to, že je to v závislosti od implementácie minského procesu a preto sa musíme, musíme vyčkať, že aké tu bude rozhodnutie ohľadne sankcií, ako to prepojíme s tými pokrokmi, ktoré tu máme ohľadne minského procesu tie ďalšie štácie, pokiaľ ide o organizovanie volieb a ich realizáciu, ako aj pri navrátenie hraničných prechodov hraničným orgánom ukrajinským, tak to sú tie ďalšie prioritné body v najbližšej budúcnosti. A ďalšia vec, veľmi stručnosti, istotne viete, že predovšetkým, pokiaľ ide o pozorovateľstvo, pozorovania a verifikácii vo východnej úrovni, OECD v posledných rokoch zohralo dôležitú kľúčovú úlohu a švajčiarske predsedníctvo sa angažovalo ako predsednícka krajina v rámci tej možnosti teda využil e, tú kapacitu, ktorú má momentálne sú Srb, je Srbsko predsedníckou krajinou a po takých kratších úvahách sme prijali rozhodnutie, že e, bud, začiatkom budúceho roku vlastne preve, prevezmeme predsedníctvo my, uvedomujúci, že táto organizácia je ťažkou organizáciou, komplikovanou organizáciou, že tie konflikty, ktoré sa e, vlastne tu zobrazujú na úrovni e, tých problémov Ukrajiny, že vlastne sa to prejavuje aj na úrovni Grémy OECD, ale vlastne teraz ide o to, že ak chceme ponechať OECD, ak tu význam tejto organizácie, je to jedna z mála organizácií, ktorá vlastne e, bola prítomná pri konci e, studenej vojny a ktorá sa venuje aj otázkam konfliktov, tí, ktoré tu máme, naj, e, tie najnovšie konflikty, e, ktoré sme mali v Rusku, tie zmrazené konflikty. Ak chceme, aby tá organizácia bola operácie schopná, tak musíme jednoducho venovať pozornosť týmto organizáciám. Takže napriek všetkým tým obavám, ktoré sme tu mali, pokiaľ ide o prijatie predsedníca v organizácii OBS, tak vlastne tieto prípravná fáza je u nás už ukončená a môžete, vás o tom, že sa nebudeme venovať iba otázkam mediačným, pokiaľ ide o otázku ukrajinského konfliktu, ale takisto sa budeme venovať aj otázkam ľudských práv, o, o, otázke antisemitizmu a to všetko zohľadíme v takomto formáte. Takže toto je jednoducho to, čo som chcel na úvod povedať a teším sa na diskusiu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel spýtať otázku vo svojom mene, potom dám slovo ďalej. Koordinátori dostanú dve minúty a zvyšok potom dostane jednu minútu. Takže poprosil by som vás, aby ste, sa, aby ste to pochopili, ak všetci majú dostať možnosť k tomu vyjadriť sa. Takže moja otázka sa týka objasnenia veci. Hovorilo sa to tam v sírskom procese. Máme tu ten obdobie 6 mesiacov, to bolo predlžené na 18 mesiacov, pokiaľ ten interný proces Sýrii, ale to znamená, že je tu už nejaký manevrovací priestor, pokiaľ ide o vytvorenie spoločnej aliancie proti ISISu, alebo to všetko závisí od toho, ako situácia bude vyvíjať ďalej. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Preda. Pán Preda, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, Poču, očakávali sme vašu návštevu, aby sme mohli hovoriť o tých výzvach, ktoré máme v zahraničnej politike, ale zároveň treba povedať, sme tu mali atentáty v Paríži, e, všetci o nich vieme, tak tu došlo k zvratu, pokiaľ ide o tie naše očakávania, pokiaľ ide o naše stretnutie, sme solidárni s našimi kolegami, ale sú tu aj ďalšie európske krajiny, ktoré prišli od svojich občanov v týchto útokoch Španieli, Belgičania, Rumun, Rumunsko takisto prišlo od svojich občanov, takže je tu viacero obetí tohto, týchto strašných atentátov. Ja si myslím, že jednoducho musíme ísť ďalej, než mať len nejaké vyhlásenie. A pokiaľ ide o Lisabonskú dohodu, tak tam máme klauzulu ohľadne solidarite. E, je to číslo doložky 222. Pripomeniem vám, že o čo ide. V tomto článku sa hovorí, že ak členský štát je predmetom útoku teroristického, tak Únia zmobilizuje všetky nástroje, ktoré má, vrátane vojenských nástrojov, ktoré má zo strany členských štátov na to, aby sme zabezpečili prevenciu útokov, aby sme ochránili demokratické inštitúcie, aby sme pomohli týmto členským štátom brániť sa proti týmto útokom na svojom území. Čo si vymyslíte o uplatnení tohto článku Lisabonskej zmluvy, ktorý vlastne hovorí o takejto klauzule solidarity? A druhá otázka, ktorá sa týka konfliktu v Ukrajine, ktorý ste tu spomenuli, a ohľadne zrušenia sankcií. Ja by som chcel vedieť, že aké je vaše stanovisko ohľadne zrušenia sankcií predtým, než vlastne Rusko opustí Krym. Myslíte si, že je možné zrušiť tieto sankcie predtým, než sa vyrieši otázka na Kryme? Môžeme to vysvetliť našim občanom? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Pán minister Steinmeier, v mene mojej politickej, skup- mojej politickej skupiny sa vám chcem v prvom rade poďakovať za vašu snahu spolu s ostatnými aj s našimi, našou predstaviteľkou Frederico Mogherini o to, že po prvom úspechu v súvislosti so mluvou s Iránom konsekventne kráčate ďalej svojou cestou popri všetkom potrebnom ďalšom, čo treba urobiť, aj diplomatickou cestou hľadať riešenia, v tomto prípade pre Sýriu. Ďakujem vám aj za úsilie spolu s ministrom zahraničných vecí Francúzska. Ste to doviedli k rozhovorom v Berlíne aj v Paríži. V Paríži vieme, že to konštruktívnejšie správanie Rusov je len začiatok a vôbec nestačí ale aj to je znakom toho, že diplomáciou sa dajú dosiahnuť malé kročiky na ceste k pokroku, pričom iné politiky ani toto nedosiahnu. Keď hovorím, a to už ani nehovorím o vojenských riešeniach, sankcie, ktoré sme uvalili na Rusko, to je aj názor mojej politickej skupiny, môžeme zrušiť len vtedy, keď dojde k významnému pokroku pri realizácii minského procesu. A myslím, že sankcie neboli svojvoľne zvolené a preto nemôžu byť ani svojvoľne zrušené. Musia existovať jasné podmienky. Čím predvydateľnejší bude tento proces pre všetkých zúčastnených, o to lepšie by to bolo. A preto mám záujem sa dozvedieť aj niečo nové. Ešte dve vety Tak ešte jedna veta. Nezávisle na tomto zrušo- rušení sankcií vás prosím, aby ste si premysleli, ako môžeme čo najrychlejšie odstrániť čierne zoznamy poslancov na oboch stranách, pretože to vôbec nie je nejak nápomocné. Ďakujem, pán predseda, pán minister. Článok 42 e, para 7 o vojenskej pomoci v Lisabonskej zmluvi. Ani to nefungovalo. Potom sa hovorí aj o článku 5 NATO zmluvy, tak ja vôbec neviem, či tieto nástroje sa vôbec použijú. Chcem hovoriť o Schengene, čo technicky nie je vaša pôsobnosť, ale ide o vašu vládu. Takže máme tu teraz tie posledné útoky z Paríža a tam došlo k tvrdeniu, že sú tam aj zúčastnení sírsky utečenci a že sa zbranie premiestňovali medzi Bruselom a Parížom. Podľa vás, aký to bude mať dopad na šengenský systém a nemeckú politiku otvorených dverí vašej kancelárky? Aký dopad to bude mať na všetkých sírčanov a ich možnosť získania azylu v Nemecku? A potom bavarská, bavarská vláda hrozí, že zavedie E, kontroly na hraniciach, čo je u vás podľa mňa spolková zodpovednosť. A prečo nemecká policia neinformovala o francúzských E, policajtov o e, človeku z Černej hory, ktorého zachytili na hraniciach, chcel cestovať do Paríža. Je to zlyhanie komunikácie medzi bezpečnostnými službami v Európe. Pokiaľ ide o Rusko, môžeme Rusko odčleniť od ukrajinských sankcií, od toho, e, v čím, na čom pracujeme teraz s Ruskom v otázke Sýrie môžeme poskytnúť Asadovi eh, imunitu ako protihodnotu za nejaké riešenie a budú s tým Turci alebo Saudo-Arabovia súhlasiť? A nakoniec, pokiaľ ide o pešmergov, bol som na frontovej línci, eh, línii s ISISom pred mesiacom a stiažovali sa na nedostatočné množstvo, ako aj kvalitu zbraní. Hovorili, že majú len veľmi staré kalašníkovi. a jednu nejakú protitankovú zbraň na túto celú oblasť frontu. Čo môžeme spraviť preto, aby títo hrdinskí vojaci na, e, na zemi bojujúci proti ISISu mohli bojovať lepšie? Teraz pán Fan Bal. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, vítajte. V mene skupiny ALDE chcem položiť niekoľko otázok, tiež v súvislosti so Schengenom, ale z iného pohľadu Ide tu o utečeneckú krízu, ktorú musíme zvládnuť a aby sme to dokázali, potrebujeme riešiť aj a zastaviť aj teroristov a zločincov a preto je dôležité, aby sme kontrolovali vonkajšie hranice Schengenu. Nie zavreli, ale kontrolovali. Aké iniciatívy tu príjme Spolková republika Nemecko, aby sa to správne uplatňovalo? A na druhej, a potom máme ešte jednu otázku v súvislosti s Minskom 2 sledovanie Ukrajiny na rusko-ukrajinskej hranice je veľmi dôležité to monitorovanie tam a bez tejto kontroly Ukrajiny vo vlastne, na vlastnom území, bez, pokiaľ nedojde k tejto zmene, nemôže dojsť k zrušeniu sankcií. Súhlasíte s tým? Ďakujem veľmi pekne, pán Steinmeier, že ste sem prišli, aby ste odpovedali na naše otázky. V mene lavicovej skupiny v parlamente sa chcem spýtať niečo k Afganistanu. Nemecko teraz organizuje tam na mieste alebo tam realizuje už takú plagátovú akciu, aby obyvateľom v Afganistane vysvetlila, že nemajú cestovať e, zo svojej krajiny pomoc, e, prostredníctvom pašerakov ľudí a že už vôbec nie na, e, do Európy a afgánsky minister pre otázky utečencov, pán Bajky, zdôrazňuje alebo hovorí, že žiadal nemecké orgány, aby príjmali stále viac a viac afgánskych utečencov a neodsunovali žiadateľov o azyl, vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu. Takže ja sa chcem spýtať, aký je váš postoj k odsunu afgánskych utečencov? A potom tu máme ešte tie aktuálne debaty, napríklad, že NATO by malo dostať robustný mandát, bojový mandát to zaznelo napríklad od generála Domrozeho, ktorý je funkcionárom NATO. Takže aká je váš postoj k tým plánom, že by bol tento mandát NATO robustnejší? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánu ministrovi za zelených, že ste prišli k nám do výboru. Chcem sa spýtať k Sýrii. Vítame, že teraz vo Viedni sa podarilo dosiahnuť síce len vágny, ale predsa im potrebný plán možného mierového riešenia v Sýrii. Povedali ste, že úloha Asada to ešte zatiaľ nie je jasné, aká to bude ale ako ďaleko sa uvažuje v súvislosti s týmto závažným zločincom a zločincom proti ľudskosti? Ako sa má s ním zaobchádzať? Predsa nie je možné, že by ľudia, ktorí zodpovedajú za takéto činy, by neboli braní na zodpovednosť ani v strednodobom horizonte. Teraz k Viedni medzi Ruskom a štátmi Golfu bola nezhoda v tom, či niektoré islamistické ozbrojené skupiny treba vnímať ako teroristické skupiny. Tam panovala nezhoda. E, je tu snaha, prosím vás, prekonať tieto rozdielne pohľady a je, a mohli by ste povedať, o ktoré skupiny ide a aké možnosti vidia, vidí skupina, medzinárodná skupina na podporu Sýrie, na, pre tie skupiny obyvateľstva, ktoré žijú v úda územiach kontrolovaných islamským štátom, ako im chcete pomôcť alebo ako ich chcete chrániť pred islamským štátom. Ja chcem povedať, že zoznam rečníkov je teraz už uzavretý. Pán Steinmeier, súhlasíte s tým, že členské štáty majú povinnosť v rámci Schengenu čo najlepšie chrániť vonkajšie hranice, ale je to ohrazené v dôsledku danej situácie. Vidíme, čo sa stalo v Paríži. Uvažuje teraz britská, e, nemecká vláda zmeniť svoju politiku a zaviesť kontrolu na hraniciach. To by znamenalo koniec Schengenu a jeho základných hodnot, to znamená voľného pohybu ľudí Hovorili sme tu aj o prípade obyvateľa Čiernej hory, ktorého zatkli vaši, ktorý prevážal zbranie a muníciu a vaša policia ho zatkla, a, ale nepodarilo sa vám pos, posunúť tieto správy a zabraniť masakru v Paríži. Tento, toto auto malo svoj satelitný a nagivačný systém nasmerovaný na Paríž Takže čo to znamená? Neplnilo Nemecko šengenské povinnosti? Teraz pa, e, pani Merkelová vyzýva k vytvoreniu e, európskej armády. Tomuto sa vyjadril aj Cameron, ale ja to považujem len za kozmetické vyhlásenia v súvislosti s britským referendom. Potom tu máme Lisabonskú zmluvu a jej ustanovenia. Myslíte si, že EÚ e stiahne niektoré veci ako ústupok budúcnosti? Potom je tu ďalšia otázka možnosti plánovania veľkej vojenskej akcie aj s účasťou Nemecka, čo vyvoláva veľké obavy v Nemecku, e, najmä v súvislosti s Iránom alebo Irakom alebo s Líbiou. Ďakujem. Merci, monsieur le ministre, puisque je suis le Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som dnes popoludní prvým francúzom, ktorý sa vyjadrí. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za vaše slova solidarity. Chcem sa poďakovať aj všetkým ostatným kolegom, ktorí vlastne počas víkendu, ako aj dnes, ktorí vyjadrovali úprimnú sústrasť e, obetiam, príbuzným obeti a vlastne vyjadrili svoju solidaritu občanom Paríža a Francúzska. Paríž bol týmto spôsobom postihnutý. Nie je to prvé mesto v Európe, ktoré bolo takto postihnuté, ani nebude posledné. Mali sme Madrid, mali sme Londýn a vzhľadom na mieru a veľkosť tohto útoku hovorili ste, pán minister, o reakcii, že táto nemôže byť iba vojenská. S týmto súhlasím v plnej miere s vami, ale predsa len eh, vidíme, že tu je viacero centier nestability aj v, našich, bez, našom bezprostrednom susedstve, či už ide o africký roh, či už ide o Severnú Afriku, či ide o Centrálnu Afriku a či ide o e, Blízky východ. A vzhľadom na túto skutočnosť môj spoluobčania si myslia, že ako keby Francúzsko bolo osamotené. Nemecko má obrovský rozpočet, najväčší rozpočet, pokiaľ ide o vojenské aktivity a e, ja som sa zúčastnil na vašom vyjadrení v Mníchove, kde pán prezident Gauk ako aj vy ste sa vyjadrili a hovorili ste o tom, že Nemecko musí na medzinárodnej scéne zohrávať dôležitejšiu úlohu. Ja by som chcel vedieť, ako vy vidíte túto skutočnosť v súčasnom kontexte, či môžete Francúzom povedať, že najväčšia európska krajina by takýmto spôsobom manifestovala svoju solidaritu ešte aktívnejšie na medzinárodnej scéne. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane Eh, odstanú ďalšie rečníci slova, ale prosím, dodržiavajte minútu. Ďakujem slovo pán Panceri. Ďakujem, ďakujem za vašu prítomnosť a mám dve otázky pre vás. Eh, poprvé chcem sa spýtať, či ste vnímali eh, v vašich diskusiách adekvátne povedomie zo strany európskych lídrov, pokiaľ ide o to, že je naozaj potrebný kvalitatívny skok pokiaľ ide o hrozbu terorizmu. E, druhá otázka. Nepoznám vaše hodnotenie, ale niektorí medzinárodní e, pozorovatelia hovoria, že postupy vo Viedni boli možné až po e, ruských krokoch v Sýrii. A pokiaľ ide o tento postup, sa vás pýtam, e, keď bude jasné, že ciele v sírskom regióne sú ISIS, prechodná vláda a náhrada Asada, Eh, bolo by potrebné, ale aby prioritným cieľom teraz bolo predsa len ISIS. Marie. Pani Alio Marie. Ďakujem, pán minister. Chcem vás ubezpečiť, že všetci Francúzi sú veľmi vďační za každý prejav solidarity, ktorý ktoré sme dostali od nemeckých priateľov. Dnes vidíme na základe udalosti v Paríži, ako sa terorizmus rozvinul do e, mnohých akcií a zasahuje všetky európske štáty, aj tie najmenšie, pretože Napríklad veľké manifestácie si ich priťahujú, hľadajú totiž publicitu, preto treba reagovať aj v diplomatickej oblasti. Budete to robiť vy, aj európska diplomácia. E, budete robiť na tom, aby ste e, uviedli inú orientáciu boja proti terorizmu. Včera sa hovorilo o článku 47, ako aj článku 122 Hovorilo sa tu o doložke solidarity. Skutočne musíme reagovať na európskej úrovni, ktorá doteraz v posledných rokoch príliš stagnovala. Ďakujem, pán minister. Ako väčšina Európanov, a ja som veľmi zarmutený tým, čo sa stalo v Paríži, to, čo sa stalo, je veľká ľudská tragédia. Treba urobiť viac, aby sme posilnili, ochránili naše vonkajšie hranice, aby sme posilnili spoluprácu, aby sme boli efektívnejší. Viac treba robiť aj na diplomatickom poli. Považujem za povzbudzujúce, že ste pod že ste sa rozhodli poskytnúť pomoc pešmergom, ktorí bojujú na zemi a E, takisto pozbudzujúce sú aj sírske rozhovory vo Viedni, ale jedna dimenzia tejto krízy je niečo, na čo nesmieme zabúdať, a to je európska moslemská populácia. V posledných piatich rokoch len 2 teroristických útokov boli spáchané skupinami motivovaní náboženskou re, e, re, ideológiou. Je jasné, že tieto útoky e, aj v Európe robia e, e, endogénne skupiny alebo lavicové alebo pravicové skupiny. Súhlasíte s tým, že je našou úlohou, povinnosťou Európanov dať vedieť moslimom v Európe, že ich, chápeme ich situácie a že ich podporujeme, pretože mnohí sa boja, že dojde ešte k väčšej diskriminácii moslimského obyvateľstva. Ďakujem. Naozaj dodržujte časový limit. A teraz dám slovo pánu Naďovi. Natovi. Ďakujem. Chcem sa spýtať, ako je možné, že môžeme povedať, že bojujeme proti islamskému štátu, keď každý, kto zodpoveda za vojenskú otázku, vie, že to súvisí s logistikou. Je tam kad 7 mostov, ktoré doplňujú aj vojenský materiál na e, frontovú líniu v Kurdistane a podobne. A keby týchto sedem mostov nebolo, tak by ich nemohli zásobovať, že? Po druhé, čo bombardujeme? Bombor, bombardujeme logistiku, to je 1400 E, hraníc. Na to máme roka pol a keby sme chceli prerušiť zásobovanie pre ich palivo, tak by sme to vyriešili. Nemôžeme predsa hovoriť, že bojujeme proti islamskému štátu, keď ich zásoby, keď ich dodávky prichádzajú, keď majú mnoho vysielačiek, keď dokážu komunikovať, keď toky zásob plynu, nič sme nepreťali, tak ako môžeme hovoriť, že bojujeme proti islamskému štátu, keď vojenské stratégie hovoria, že na to potrebujeme 5,5 roka. Zdá sa mi to ako žart. Ďakujem veľmi pekne. A ja chcem poukázať na dve veci, o ktorých sa tu už hovorilo a poprvé je tu určitý protiklad k Bešmergom a na druhej strane vieme, že Turecko proti ním bojuje, no, a na, teda Turecko je proti Bešmergom, ktorých my podporujeme a potom Turecko podporujeme, kto je proti ním a potom Izrael. Tieto, máme tu totiž štáty, ktoré chcú, aby sa Sýria stala satelitným štátom a to sú dve otázky, ktoré sa vôbec neriešia. A potom ešte ďalšia vec, to už hovoril aj predrečník. Máme veľkú hospodárskú silu vychádzajúcu z ropy a ani raz sa nezasiahla žiadna rafinéria. Ako je to možné? A pán Steinmeier, vy idete zajtra na Cyprus a preto sa chcem vás spýtať. Máme ceperské vyhlásenia, že podporujete riešenie. Máte nejaké konkrétne riešenie? Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Plenkovič. Ďakujem. Ďakujem pán predseda. Ďakujem pán Samer, eh, eh, ja som šéfom delegácie s Ukrajinou, som rád všetko, za všetko, čo robíte. Ale chcel by som vyslať aj ten odkaz, že by sme sa nemali eh, nemali by sme v podstate odpájať eh, problematiku Donbasu a Krymu. To je veľmi dôležitý odkaz pre našich eh, ukrajinských priateľov. A po druhé, nejaké ďalšie aktivity, možno skúsenosti s reintegráciou okupovaných teritórií Eh, aby celé teda medzinárodné spoločenstvo ukázalo, prejavilo jasný e, profil s nejakou osobnosťou na čele týchto činností. Takže to je niečo možno, nad čím by sme sa mali v blízkej budúcnosti zamyslieť. Ďakujem. Thank you, Chair. Mr. Minister. On... Ďakujem. Eh, čo sa týka Sýrie, mohli by ste povedať, ako posudzujete úlohu Turecka aj v tých e, rozhovoroch e, o Syrii e, samozrejme videli sme útoky zo strany ISIS a pokračujú aj útoky na kurdské ciele. Aké sú teda vaše očakávania z nachádzajúceho samitu EU-Turecko? Hm, vidíte tiež, no nám v parlamente sa nepačí veľmi to prepojenie, ktoré tu teraz vystalo medzi hovormi o, teda rozhovormi o migrácii a e, teda prístupovými rokovaniami. Ale čo teda očakávate od toho samitu a takisto e, pokiaľ ide o bezpečné a zákonné cesty pre tých legálnych migrantov. No a posledná otázka. Kancelárka Merkel práve povedala, že e, tá e, spolupráca s Tureckom teda e, toto sa dotkne všetkých oblastí, nielen utečencov. Takže aká je pozícia vašej e, vlády, v ktorých oblastiach bude užšia spolupráca? Ďakujem. Pán Weigel Ďakujem pekne, že ste prišli na túto schôdzu v tomto veľmi mimoriadnom čase. Niekoľko pripomienok eh, k regiónu Západného Balkánu. Nemecko zohráva veľmi dôležitú konštruktívnu úlohu, čo sa týka rozvoja. A stačí e, spomenúť berlínsky proces ako veľmi e, dobrý začiatok. Ako vnímate budúcnosť tohto regiónu? Pretože niekedy e, vidíme tam pokrok, ale stále nové politické krízy sa objavujú v regióne, takže na aké e, témy sa treba sústrediť, aby sme sa tomu vyhli. Čo sa týka Srbska, aká je najväčšia e, výzva, ktorú musí krajina e, prekonať pri vlastne postupovaní v otváraní kapitol a rokovaní. A takisto budúcnosť rokovaní medzi Kosovom a Srbskom ohľadne migrácie. Je dobré, že krajiny v regióne boli zapojené do celého procesu a myslíte si, že dostávajú dostatočnú finančnú a politickú podporu? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, vážený pán spolkový minister zahraničných vecí, ďakujem za vaše úvodné slova, ďakujem aj za to, čo ste povedali o Syrii. Tu som, teraz som tu. Uh, takže, jednu z tých strán vo vojne, Daesh, ste spomenuli len na okraj. Ako si predstavujete prímerie, ak Daesh nebude do toho zapojený, respektíve nie je tu riziko, že ich bojovníci v prípade prímeria, tak povediac, budú mať voľnú ruku e, s tými dobitými územiami, e, aby som pokračovali. Ďakujem. külügyminiszter úr, e, elnök úr. Vážený pán minister zahraničných vecí, vážený pán predseda, v prvom rade by som chcel vyjadriť sústrasť spolu s pani Aliomarí. Aj v Maďarsku máme vyhlásený Deň národného smutku Mám otázku, ktorá sa týka ISIS. Ako môžeme začať boj v súvislosti s migráciou? Podľa údajov tajných služieb eh, na tejto ceste dochádza aj k infiltrácii teroristami. A moja posledná otázka. Bol uh, odmietnutý prístup eh, Rumunska k šengenskému priestoru, ale ako možno teda takto chrániť vonkajšie hranice EÚ, teda na hranici z Rumunska a Bulharska? Uh, you, well... Ďakujem, pán predseda. A ja chcem vyjadriť podporu francúzskému ľudu. Moja otázka na pána ministra je, za akých okolností by Nemecko bolo ochotné podporiť a zúčastniť sa na vojenských operáciách NATO proti ISIS. Ďakujem. Ja, ganz herzlichen Dank. Ďakujem pekne za vaše otázky. Pokúsim sa to tak tematicky zhrnúť. Sústrediť sa najprv na otázky, ktoré sa týkajú Sýrie. Prvá otázka pána Predu sa týkala harmonogramu, ktorý sme v sobotu dohodli. Je to harmonogram, ktorý bez pochyby je veľmi náročný, aj mne sa to tak zdá. A keď sa pozrieme na tie údaje, na tie dátumy, takže do 6 mesiacov má vzniknúť prechodná vláda a na ceste k nej musíme mať prímeria a po 18 mesiacoch majú byť voľby, v ktorých sa e, budú môcť zúčastniť nielen sírčania žijúci v Sýrii, ale aj celí e, teda sírčania všade v diaspore, to znamená e, tí, ktorí žijú aj v tu našich krajinách. Harmonogram je určite ambiciózny, ale myslím si, že treba s ním naozaj začať v čase, kedy relevantní aktéry poprvýkrát sedia za spoločným stolom a dúfajme, že tam aj ostanú. Ale v konečnom dôsledku nejde iba o harmonogram, ale ide aj o otázku, ako rýchlo sa dostaneme ďalej vo veci. A myslím, že musíme e, odbúrať všetky tie nedorozumenia, ktoré súvisia možno s tým prímerím, pán Freund tu spomenul otázku, že ako si to predstaviť či to nie je prímerie, ktoré v končnom dôsledku bude pre ISIS prospešné. Nie. E, to prímerie, o ktorom sa hovorí vo viedenskom dokumente, e, má e, zámer zastaviť bojové aktivity medzi vládnymi a opozičnými silami. Čiže, ako som povedal na úvod, chceme sa zasadiť o to, aby vládne jednotky a opozičné jednotky nebojovali proti sebe a neplitvali svoju energiu tam, ale aby svoje vojenské e, aktivity e, smerovali proti ISIS a Al-Nasra. Takže či ISIS a Al-Nasra sú e, tie jediné rozhodujúce zo skupenia, o tom nevládne jednota. E, dvakrát sme sa už o tom e, sporili vo Viedni a určite to nie je spor, ktorý by bol sporom medzi Západom a Ruskom, ale určite je to spor, ktorý aj rozlišuje súčasnené strany v arabskom svete, pretože sú tam aj takí, ktorí naozaj zaradenie radikálno-fundamentalistických islamistických zoskupení, ktoré e, pracujú s teroristickými prostriedkami, chcú obmedziť iba na e, ISIS a al ale sú aj takí, ktorí povedia, že e, treba mať pod ohľadom aj tých, ktorí pri použití eh, teroristických eh, prostriedkov úzko spolupracujú s ISIS. V končnom dôsledku táto otázka, eh, keď pokročíme na ceste k prímeriu, bude rozhodnutá podľa toho, kto sa, bude pri, kto sa pridá v tej ceste k prímeriu. A kto nie, tí, ktorí sa pridajú k ISIS, budú bojovať ďalej a tí ostatní potom možno sa budú uberať iným smerom a pomôžu k tomu, aby to prímerie bolo nastolené a aby sa aj udržalo. Čo to znamená pre európsku solidaritu? Dávam zapravdu všetkým tým, ktorí hovoria, že po takomto víkende s tragédiou v Paríži sa nesmieme obmedziť len na niekoľko slov, Samozrejme, a ako to aj viacerí z vás povedali, všetci sme v podobnej situácii. Tragédia Paríža je strašná a nemáme slov, ale naozaj pripomína nám aj to, zamyslíme sa, alebo spomeňme si na Madrid, spomeňme si na Londýn, takže to, čo tu začalo na základe dohôd medzi ministrami vnútra, ktorí spolu komunikujú, ktorí sa v piatok stretnú tu v Bruseli. E, spolupráca policajných zložiek, bezpečnostných zložiek, tajných služieb je naozaj naliehavá, nesmierne naliehavá, aby sme aspoň minimalizovali rizika, že porovnateľné útoky sa v blízkej budúcnosti niekde inde v Európe zopakujú to je vyjadrenie európskej solidarity, ktorá tu, ktorú tu viacerí viackrát spomínali. Čo to všetko znamená, teda pokiaľ ide o otázku vojenskej angažovanosti? Ak všetci, aj Francúzsko, keby sme boli presvedčení o tom, že ako niekto z vás navrhol, že by teraz NATO malo prijať opatrenia proti ISIS, proti Al-Nusra, tak by sme boli v inej situácii, ale myslím, že ani Francúzsko, ani ostatné krajiny, členské krajiny NATO, ani generálny tajomník NATO nie sú toho názoru, že e, tu pomôže e, nasadenie NATO, ak vôbec, tak štáty e, Blízkeho východu, arabské štáty, musíme primeť k tomu, aby sa viac angažovali. Ale hovorím ešte raz, že aj keď vždy sú veľmi také pohodlné tie odpovede s tými vojenskými e, ponukami, médiá to chvália, momentálne vo veci samotnej e, veľmi málo pomáhajú. Dlhá náročná cesta, na ktorú sa musíme vydať, aby sme znížili dramatickosť tohto konfliktu, aby sme ho e, zmiernili, aby sme e, sa dopracovali k politickému riešeniu, tú dlhú cestu si neušetríme. Čiže nie je to o nejakom počte lietadiel alebo tankov, ktoré e, by sme vyslali do tohto vysoko vyzbrojeného regiónu. Naozaj musíme vynaložiť to úsilie, e, ako som ho opísal na úvod, trošku podrobnejšie. A myslím, a kolegovi z Veľkej Británie, ktorý sa prihlásil, by som chcel povedať, že nám nepomôže, keď my budeme svoju solidaritu merať podľa toho, že budeme robiť to isté, čo Veľká Británia. To nepomôže, pretože pri tých vojenských opatreniach, ktoré e, musia byť nevyhnuté, e, e, nejde o to, aby sme robili všetci to isté, každý potrebuje mať svoje ťažisko, pretože keď sa budeme všetci súvisieť alebo e, sústrediť iba na tie letecké útoky, tak a to, to teda rôzne členské štáty na to aj e, radi ponúkajú. Ak sa e, susedíme iba a obmedzíme iba na tie letecké útoky, tak, ako tu tiež niekto povedal, e, zbombardujeme e, veľkú časť púšte, ale nedosiahneme nejaký pokrok proti ISIS. Takže odpoveď naozaj musí zodpovedať komplexnosti tejto výzvy a komplexnosť je v tom, alebo komplex, komplikovanosť je v tom, že na, v Sýrii je momentálne vojna na mnohých frontoch. Vedie sa von, vojna na mnohých frontoch a ISIS z toho profituje. Čiže musíme zredukovať počet frontov, aby e, bolo možné naozaj bojovať proti ISIS a al-Nusra. To je náročná úloha, ale určite sa jej nevyhneme, ak chceme naozaj dosiahnuť pokrok. Francúzsko oznámilo, teda pokiaľ ide o, to, o, o tú solidaritu, ak som to správne e, videl v agentúrnych správach dnes popoludní, Francúzsko teda oznámilo, že pôjde cestou Bezpečnostnej rady OSN a bude tam vystupovať za spoločnú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN s cieľom, aby táto solidarita bola vyjadrená aj spoločenstvom štátov v OSN. Takže odkloňme sa teraz od témy Sýria, prejdime k téme Turecko a tým aj k téme migrácia. E, niekto položil tú kriticky myslenú otázku, či Nemecko je ochotné zvážiť, prehodnotiť svoju politiku a e, možno, ak som to správne pochopil, e, robiť aj takú náročnú politiku, e, respektíve politiku aj s tými ťažkými štátmi. Ja som bol e, jeden z prvých, ktorí išli do Turecka, keď e, bola zjavná už tá dimenzia tejto migračnej e, krízy. Aj Erdogan sám povedal, že vy ste tou kľúčovou krajinou a musíme nájsť formy spolupráce, aby ten migračný tok sa stal aspoň kalkulovateľným pre európske štáty a teda aj pre nás v Nemecku. Viete, že migračný dialog e, s Tureckom je rozbehnutý. Či mm, dospejeme k záveru, ktorý bude pre nás uspokojivý, sa momentálne nedá povedať. Očakávania na obidvoch stranách sú na stole. Viete aj, že Turecko popri finančnej podpore má ďalšie očakávania, najmä čo sa týka otvorenia e, kapitol e, e, v, rok, v procese prístupových rokovaní. No a bude to závisieť aj od toho, či Turecko tie západné hranice, hranice so stredozemným morom dokáže chrániť tak, aby pre nás bolo uh, teda prehľadné, koľko ľudí sa naozaj púšťa na cestu do Európy. A k tomu patrí aj to, že Turecko v utečencom vo vlastnej krajine dá možnosti a ponuky, aby ostali e, v krajine. A potom k otázke, ktorú ste tu položili, myslím, že Afganistanu sa to týkalo. To isté môžem povedať. V Afganistane to nie je tak, že by tam vyselo niekoľko plagátov. Pred niekoľkými mesiacmi sme sa už rozhodli, že sa pokúsime tú propagandu, ktorú šíria tie prevádzavské organizácie, a to sa týka tak Afganistanu, ako aj mnohých e, štátov v Čiernej Afrike, teda táto propaganda, ktorá je, že ten, kto sa vydá na cestu do Nemecka, e, má zabezpečené pracovné miesto, finančnú podporu, okamžite dostane byt. Takže túto propagandu, proti tej sa snažíme teda niečo postaviť a robíme to čiastočne aj prostredníctvom plagátov, ale samozrejme to by bolo príliš málo. Takže naozaj ideme aj do elektronických médií, ideme od, do digitálnych médií, do sociálnych sietí a snažíme sa korigovať takéto nesprávne predstavy, ktoré šíria tie prevádzacké organizácie. a ktoré iniciujú tieto organizácie. Či môžeme e, vlastne vrácať ľudí do Afganistanu. Citovali ste afgánskeho ministra pre migráciu Balkio, ktorý naozaj sa verejne vyjadril a povedal, že kto z afgánskych občanov sa vydal do zahraničia, toho nevezmeme späť. Ja som na to niekoľko dní neskôr telefonoval s afgánskym prezidentom, opýtal som sa, či pozná e, záväzky medzinárodného práva krajiny a či teda Afganistan e, mieni to rešpektovať. On mi to telefonicky potvrdil, takže naozaj e, nemáme e, zmenu v právnej situácii. Otázka vystane v praxi, ak nejaké väčšie kontingenty afgánskych občanov, ktorí nedostanú azyl v žiadnej európskej krajine, keď e, títo pôjdu, keď budú mm, vlastne vrátení naspäť, ako budú prijatí. No a samozrejme musí to ísť ruka v ruke s existenciou alternatív e, úteku v rámci štátu, ako to predpokladá aj nemecká judikatúra, čiže Eh, musia tam byť regióny, kde nie je nejaké štátne prenasledovanie, kde nie sú podmienky podobné občianskej vojne. Potom k téme Ukrajina. Tu zazneli viaceré otázky aj vzhľadom na eh, budúcnosť sankcií Novinári sa ma často pýtajú, či sme si teraz už v EÚ jednotní, či sme sa dohodli na tom, že sa sankcie predlžia. Ja sa vždy, mňa to vždy tak trošku možno zaskočí, pretože si myslím, že ja teda moju úlohu vnímam inak. Moja úloha ako minister zahraničných vecí je v tom postarať sa o to, aby nebola potreba uvaliť takéto sankcie. Takže potvrdzovať, že sa sankcie, e, že sú naďalej potrebné a že budú schválené, to nie je nejakou hodnotou samo o sebe. Ak v doterajšej forme musíme schváliť e, sankcie, tak to odráža smutnú pravdu a síce, že pri realizácii Minskej dohody nepostupujeme dostatočne rýchlo. Preto ešte raz pripomínam, e, čo je naša spoločná úloha v zahraničnej politike a síce zabezpečiť, aby pokračoval Minský proces – O to sa intenzívne snažíme e, s, veľkou, e, s veľkým nasadením a tak nervov ako aj času, môžem vás ubezpečiť. No a po tých malých pokrokoch, ktoré sme v poslednom čase dosiahli, e, som optimistom, že budeme pokračovať v tejto ceste a potom uvidíme, ako s ďalšími veľmi komplikovanými krokmi v realizácii budeme pokračovať. A to, čo tu hovorím, nie je nič nové, čiže je to dohodnuté medzi šéfmi vlád, že budúcnosť sankcií bude závisieť od realizácie mínskych dohôd. A ak tu nie je cesta pre ukrajinské pohraničné orgány prevzať kontrolu hraníc Ukrajiny, tak Minský protokol nie je, nebude plne realizovaný. V rámci skupiny Európskych ministrov zahraničných vecí teraz začneme diskusiu o tom, ako tie rozhodnutia, ktoré sa majú v decembri prijať, sformulovať, aby budúcnosť sankcií ostala závislá od realizácie minského procesu. A najneskôr vo februári si myslím, že uvidíme, že či voľby podľa Parížskej dohody a Berlínskej dohody z minulého mesiaca, z tohto mesiaca, či sa tie voľby uskutočnia alebo nie. A ak sa tie voľby, voľby uskutočnia, tak sme o krok ďalej, o podstatný krok ďalej, pretože potom máme novú legitimáciu, Um, potom vstúpi do platnosti e, zákon o špeciálnom uh, No a ja viem, viem, aký to je obrovský krok. Samozrejme, ak ostáva otázka otvorená, či e, Ukrajina bude môcť prevziať kontrolu hraníc, e, svojich hraníc na východe s Ruskom. Takže e, túto diskusiu prenechajme Európskym ministrom zahraničných vecí s tým cieľom, že chceme dosiahnuť pokrok v minskom procese a nechceme si stať v ceste a diskutovať iba o sankciách. No a ešte sa pozriem na ten svoj zoznam. Západný Balkán tiež zohráva úlohu, súhlasím, pán Kukan. Myslím, že berlínsky proces Berlínsky proces nás, myslím, opäť vrátil do správnych koľají, čiže je to proces blíženia sa s Európou, e, ktorý sme upevnili a počas berlínskeho procesu sme si všimli, kde momentálne ešte sú prekážky. Viete, že e, nemecko-britská iniciatíva, z ktorej sa teraz stala európska iniciatíva, bola snahou vniesť alebo obnoviť tú dynamiku v Bosne a Hercegovine. Myslím, že určitý čas to celkom dobre fungovalo. Momentálne opäť e, je tu hrozba referenda v Republike Srbskej a dúfam, že e, sa tomu dokážeme vyhnúť. No a súčasný vývoj v Macedónsku to tiež e, poznáte veľmi dobre, mnohí ste boli v Macedónsku. Viete, že nie je tu nejaké rovnomerné zblíženie alebo približenie štátov Západného Balkánu k Európe. Naopak, e, tie rozdiely sa medzi jednotlivými krajinami zväčšili. Čo sa týka otázky, pán Kukan, či je dosť finančnej podpory, e, v posledných mesiacoch sme dostávali naozaj rozlišné informácie, odlišné informácie. Na jednej strane aj zo strany Srbska um, zaznelo veľmi jasne aj na tlačových konferenciách a preto tu, tu môžem povedať, že nechceme peniaze z Európy. No a teraz uh, sa to opäť zmenilo. Za Nemecko môžem povedať, že myslím, že sme boli jediní, jediná európska členská krajina, ktorá aj bilaterálne e, poskytla e, finančnú pomoc Srbsku, vediac, že krajina má eh, veľké bremeno, ktoré nesie na svojich pleciach. A ešte k Cypru, keďže tá otázka tu zaznela, zajtra tam budem, už som tam dlhšie nebol. Ak vôbec niekde sú povzbudivé signály, tak je to práve ten dlhý konflikt na Cypre, kde momentálne to vyzerá tak, že severný a južný, severná a južná časť Cypru e, konštruktívne e, rokuje a musíme dúfať, že aspoň jeden z týchto konfliktov e, sa teda podarí vyriešiť a tí, ktorí majú vplyv na orgány na severe aj na juhu, naozaj tento vplyv pozitívne využijú. Ďakujem pekne. Ďakujem za možnosť diskusie. Ak by som mohol ešte nejaké dve, tri pripomienky. A ja si myslím, že ISIS môžeme poraziť, keď sa pozrieme na to, aké pokroky dosiahli za posledný týždeň pešmergovia. E, teda možnosti sú, e, naozaj treba to izolovať a to, čo tu zaznelo, tá podpora, ktorá tu bola, predaj ropy, peniaze a tak ďalej, to treba prerušiť Druhý bod. To sú veci, ktoré neslobodno nejako ľahko miešať. Európa stojí pred dvomi veľkými výzvami. Boj proti teroru a veľká utečenecká kríza. A naozaj musíme dať pozor na to, aby sme to nemiešali vo verejnej diskusii a nespájali utečencov s terorizmom. Utečenci sú obete terorizmu nie sú v súvislosti s terorizmom, ale v obidvoch otázkach musíme my, Európania, spolupracovať. Musíme skonštatovať, že žiadny národný štát sám túto situáciu nezvládne, či je veľký alebo malý, tak pokiaľ ide o boj proti teroru, ako aj pokiaľ ide o um, zvládanie E, tohoto vývoja v utečenskej kríze a či už je to viedenský proces alebo aký je tam turecký akčný plán. Všetky tieto veci e, by nás nemali viesť k tomu, e, že by sme povedali, že Európa zlyhala, Európu potrebujeme. Ukazuje sa, že potrebujeme Európu, aby sme tú krízu vyriešili a mali by sme to aj viac vnášať do diskusí, aby sme nedali priestor populistom a tým, ktorí im padnú do pasce. Takže ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám veľa úspechov na Cypre a dúfam, že tie a viem, že tie šance na zjednotenie Cypru ešte nikdy neboli také dobré za posledné tisícročie, ako sú teraz. Srdečná vďaka. Ďakujem. Ja, to je, to je already in association with uh, <coughs> Dear colleagues, could you... Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali miesta, aby sme mohli pokračovať v našom programe. Bod 6. Výmena názorov s pánom Adenom Kandu, predsedom Moldavského parlamentu ohľadom politickej situácie v Moldavsku táto časť zasadnutia AFET e, sa koná spolu s e, parlamentným asociačným výdelegácie EÚ v Moldavsku a ďakujem kolegom za zorganizovanie tohto stretnutia. Dovolte na úvod privítať e, pána predsedu parlamentu a uviezť, že tento rok bol pomerne ťažkým rokom pre Moldavsko. Politická situácia v krajine je veľmi krehká a 29. oktobra vláda premiéra Streleka bola rozpustená po hlasovaní o nedôvere e, s veľkou väčšinou e, poslancov vrátane demokratickej partie potreb, strany. Je potrebné zostaviť novú vládu, to bude už tretia vláda za jeden rok. Za posledné roky Európska únia poskytla obrovskú podporu Moldavsku ako politicky, tak aj finančne opakované politické krízy len z vyššiu nedôveru občanov vo vládu a orgány e, v to, že tieto dokážu riešiť ťažké problémy krajiny ako korupcia či reforma hospodárstva a súdnictva. E, je nám jasný známy bankový škandál, ktorý sa prejavil pred rokom a doteraz ešte stále nebol náležite vyšetrený a politické problémy sťažujú a spomalujú tempo reforiem Prískum verejnej mienky v Moldavsku, jeho výsledky boli zverejnené minulý týždeň, ale upozorňujú na krízu a nespokojnosť verejnosti s vládou. To jasne svedčí o tom, že moldavský ľud hľadá lepšiu proeurópsku koaličnú vládu a e, majú sa konať nové voľby. Ľudia majú obavy z korupcie a neveria v, slub, v splnenie slúbených reforiem. Takže po tomto úvode dám teraz slovo pánovi Kandu, predsedovi Moldavského parlamentu, aby nás v priebehu desiatich minút informoval o tých najdôležitejších veciach, ktoré sa dejú v jeho krajine a opatreniach, ktoré sú pripravované na riešenie zložitých situácií a zároveň aj na jeho názor e, na vývoj v Moldavsku vzhľadom na to, že pán Kandu je, teda Moldavsko je dôležitým partnerom v rámci našej susedskej politiky. Pán Kandu, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Plenkovič. No dovolte na úvod e, povedať, že je mi veľkou cťou a podstou byť dnes medzi vami a mať možnosť poskytnúť vám aktuálne informácie o tom, čo sa deje v Moldavsku, ako aj povymieňať si s vami názory a predstavy. Moldavsko bolo kedysi označené veľmi pekne ako krajina úspechu v rámci politiky a programu susedstva. Žiaľ, situácia sa zvrátila sú tu štruktúrálne problémy a to smerovanie a tempo sa spomalili. Na úvod poviem toľko, poviem dve dôležité slova. E, tie sú preto dôležité, aby ste pochopili, čo sa deje v Moldavsku. Prvé slovo je sklamanie. Je to naozaj obrovským sklamaním, sklamaním z politikov, sklamaním z politických strán, politických strán vo vláde. A to súvisí so e, e, meškaním e, realizácie reforiem inštitúcií, reforiem pre všetkým súdneho systému, bankového systému a ďalších vecí. Stratili sme dôveruhodnosť, stratili sme dôveru občanov Moldavska a strácame dôveryhodnosť a dôveru našich e, partnerov vrátane EU inštitúcií. E, dosiahli sme mnohé veci. Moldavsku sa podarilo podpísať a začať implementovať asociačnú dohodu. Cesta už e, v podstate uplynul rok implementácie. Dosiahli sme dobré výsledky aj v obchodnom styku. Európska únia je našim prvým obchodným partnerom. A s vašou pomocou sa nám dosť dobre podarilo e, presunúť sa z ruského trhu, preorientovať sa na trh Európskej únie, pre všetkým v tých časoch, kedy Rusko nanútilo embargo na moldavské výrobky, uvalilo embargo a E, realizovali sa mnohé opatrenia, schválovala sa legislatíva potrebná pre uvoľnenie e, vízového režimu. To sú všetko úspechy. Ale medzi tým sa nám nepodarilo a nezvládli sme dobre problematiku bank. A ako viete, došlo k bankovému podvodu. A po druhé, došlo k obrovským časovým skozom v e, štruktúrálnych reformách. A teda aktuálna politická trieda stratila svoju dôveryhodnosť. Teraz, okrem hospodárskej krízy, finančnej krízy, máme aj politickú krízu. Diskutujeme o vytvorení, o získaní novej parlamentnej väčšiny e, v maximálnej krátkej, čo najkračej možnej dobe chceme vytvoriť novú vládu a začať rokovania s Medzinárodným menovým fondom o programe na najbližšie 3 roky. A v rámci programu ako priority máme také veci, ktoré musíme náležite zvládnuť. Náležite zvládnuť reformu bankovníctva, schváliť legislatívu a implementovať systém, ktorý zabezpečí transparentnosť vlastníckých vzťahov, e, podniková správa a ďalšie veci, ktoré súvisia s tým vrátanie nezávislosti Centrálnej banky. Druhou prioritou je reforma súdnictva na programe parlamentu e, sa pripravuje sa nový zákon o modernizácii prokuratúry. Je tu návrh zákona, ktorý pripravila aj občianská spoločnosť a odborníci z EÚ. Mali sme veľmi dobrých odborníkov. E, Začali sme program peer review s Európskou úniou porovnávanie seberovných e, s Európskou úniou, aby sme porovnávali inštitúcie, zvažovali, ako vyzerá situácia s boj proti korupcii. Máme niektoré dobré inštitúcie, ale jednoducho niektoré veci nefungujú tak, ako by mali. Niečo není tak, ako má byť. Energetika je takisto našou prioritou. Moldavsko závisí od jedného zdroja energii, ruského plynu a ruskej elektriny ktorý je z elektrárne za Dnestersku, takže naozaj musíme tlačiť na to, aby sa moldavský, moldavský systém prepojil na európsky systém cez Rumunsko. Musíme budovať prepojenia, vedenia, elek- pre elektrické vedenia a takisto aj plynovod s obráteným tokom Rumunsko-Moldavsko. Ale všetky musíme mať právny štát a E, dobre súdnictvo. To takisto súvisí s bojom proti korupcii. Teraz dnešný deň, to, o čom hovoríme dnes, nie je len o európskych inštitúciách a o tom, čo majú robiť európske inštitúcii. Teraz je loptička na našej strane, teraz my musíme spraviť, čo máme spraviť a spraviť si svoju domácu úlohu dobre. A prioritou pre novú vládu a pre väčšinu v parlamente bude naďalej sa zaviazať e, na to, čo sme si povedali. To znamená plniť e, dohodu CEFTA kapitolu po kapitole, asociačnú dohodu bod po bode, stranu po strane, každodenne. Je to o dôvere, ale dôvera sa dá opätovne získať len činmi a reformami. Čas beží a od pekných vyhlásení musíme teraz naozaj prejsť na konkrétne kroky. A to bude musieť spraviť politická uh, elita v Moldavsku. Ak nie, tak e, politická kríza bude trvať dlho, možno dojde k predčasným parlamentným voľbám. Ale ak sa do toho pustíme, to ako by sme otvorili pandorínu skrinku, nikdy neviete, čo, sa nás, e, čo príde potom. A vplyv ďalších krajín, pre všetkým Ruskej federácie, sa dá naozaj cítiť, je citeľný. Ďakujem pekne. Ak máte otázky, rád na ne odpoviem a ešte raz opakujem veľkou cťou byť dnes medzi vami. Ďakujem pekne, pán predseda parlamentu Kandu, aby sme mali dosť času, aby teda pán predseda parlamentu mohol zodpovedať na vaše otázky a hlasovať budeme 6.15, takže poprosím najprv vedúcich delegácií, pán Kriste a spravodajca, pán Austrovič, každý po dve minúty a potom ďalší kolegovia, ktorí doteraz už požiadali o slovo každý minútu, tak aby sme to všetko časovo stihli. To je taký najlepší parlamentný postup a chcel by som privítať vedúceho EU delegácie v Moldovsku, pán Pirka Tapiola, ktorý prišiel medzi nás. Ďakujem pekne, ďakujem aj za aktivity ktoré, a prácu, ktorú vykonávate v Kišineve. Takže pán Kristia, na dve minúty nech sa páči. Ďakujem, Andrej. Ďakujem pekne. Takže Európsky parlament delegácia parlamentu pre vzťahy s Moldavskom má veľké obavy vzhľadom na politickú, hospodárskú a finančnú situáciu v Moldavsku a chcel by som to jednoznačne a nahlas povedať e, kvôli nezodpovednosti politických vodcov v Kišiňove ktorí sprivatizovali štátne inštitúcie, my v Európskej únii sme boli kritizovaní za to, že sme podporovali Moldavskú republiku, ktorá nebola zreformovaná. Táto kritika bola nepodložená a nesprávna. Európska únia sa snaží vytvoriť potrebné podmienky pre proces reforiem vnútri Moldavskej republiky a Kišiňov mal viacero príležitostí, ktoré už žiaľ nemá. Dúfam, že sa to napraví, ale to nezávisí od nás. Európska únia spravila viac ako dosť pre Moldavskú republiku a naďalej robí veci. Spomeniem len najväčší úver v rámci asociačného procesu, najväčší úver, čo sa týka finančnej sumy na hlavu, e, na obyvateľa E, a je to niečo, čo pred niekoľkými dňami schválil tento parlament. Mám veľké obavy aj ohľadom toho, čo sa stalo pred dvoma týždňami, keď PDM v podstate vy odhlasovali nedôveru vláde, ktorá následne uh, Mm, v podstate musela podať demisiu, v podstate volili alebo hlasovali proti svojej vlastnej e, strane, čo e, bol taký e, zlý politický krok. Ja mám také skúsenosti, poznám politikov v Kišiňove, viem, že nie sú naivní a viem, že sa neprepočítali a práve preto mám obavy ohľadom toho, čo sa deje v Moldavsku. A na záver, dovolte ešte niekoľko veci, ktoré súvisia s tým, keď pán Vornin dohliadal nad asociačnou dohodou. Povedal, že v tom asociačnom procese my sme neporaziteľní. Takže čo sa vlastne deje v Kišiňove, pán predseda parlamentu? Ďakujem pekne, pán Krista Petra Zastreviču, spravodajca pre Moldavsko. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Mm, pán predseda parlamentu, dovolte e, v mojej mene ako spravodajca pre Moldavsko privítať vás v Bruseli. E, je dobre stretať sa s ľuďmi tu v Bruseli, niekedy je lepšie prískôr ako neskoro, ale pravdou je aj to, že keď my naďalej sa angažujeme a chceme, aby Moldavsko bolo proeurópske, nikto by nemal o tom pochybovať. Sme presvedčení o tom, že Moldavsko je na ceste do Európy a sú tu určité časové skozy, ale veríme tomu, že Moldavsko znova naštartuje svoj proces a dotiahne dokonca asociačnú dohodu a program v nej. My chápeme, čo znamená ju reformy a niekedy vybudovanie krajiny. To trvá, vyžaduje si to politickú motiváciu a niekedy nové koalície. A súhlasím s vami, že dnes musíme hovoriť otvorene a priamo, úprimne, jednoducho, inak to nejde. Pán predseda parlamentu, vy to poznáte lepšie ako ja, že v politike dôvera a vzájomné porozumenie predstavujú 95 našej agendy. To ostatné sú technické záležitosti, protokol, káva a to ostatné, čo s tým ide. Ale správne ste spomenuli aj to, že sklamanie a strata dôvery sú pravdepodobne takými hlavnými črtami, ktorými sa dá popísať politická situácia v Moldavsku. A asi by ste mali vedieť, že EÚ nepotrebuje ďalšiu regionálnu krízu. Nechceme, aby Moldavsko E, išlo tým smerom. Žiaľ, teraz musíme mať na vás skôr viac otázok ako odpovedí či návrhov. A prvá otázka je následná. Čo by sa malo spraviť preto, aby sa obmedzila moc oligarchov v politike Moldavsku? Moldavsko je príliš malé na to, aby tam dominovali jeden, dva či traja oligarchovia. Druhá otázka Viete si predstaviť, že v krajskej budúcnosti je šanca na obnovenie proeurópskej koalície a opätovné naštartovanie e, na ceste zblíženia Moldavska k Európe? Ďakujem pekne, pán Ostrovičus. Kristian Preda, koordinátor za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda parlamentu, chcel by som vás privítať medzi nami. Ako ste hovorili, Moldavsko ratifikovalo dohodu po roku. Vladimír Voronin sa vyjadroval na Margonovej vlády Čo to znamená vo veci vzťahov s proeurópskou koalíciou. Chcel by som aj povedať niečo o úlohe oligarchov v politike, predovšetkým o úlohe pána Pochotňuka, ktorý je lídrom vašej strany. Aké stanovisko podľa vás? Aké miesto majú oligarchovia na ceste k Európe v politickom živote. Mali by byť e, v podstate vylúčení, zo vš- ich vplyv mal byť vylúčený od, zo všetkých politických strán. Pán Mesmaster, ECR, ďakujem pekne. Vážený pán predseda, a ja by som vás chcel Eh, srdečne privítať, pán predseda parlamentu. Vítajte v Európskom parlamente. Veľmi otvorene a úprimne ste hovorili priamo k veci. Povedali ste, že občania sú sklamaní a stratil, vláda stratila dôveru. My budeme podporovať Moldavsko v boji proti korupcii, v boji za eh, obhajobu a ochranu demokracie a v boji na ceste k Európe E, Európa by nemala sa stratiť v zmysle aso- e, Moldavčanov. Mám otázku. V, ako si predstavujete, ako momentálne sa v médiách predstavuje Európska únia? Nie je predstavovaná moc negatívne? Aká je úloha propagandy a médií, ruských médií a potom etnické menšiny? Možno, že aj to by mohlo byť súčasťou agendy, e, reformnej agendy E, nie všetci sú presvedčení, pre všetkým na juhu a skôr sa obracajú smerom k Rusku. Ako ich, čo môžete spraviť preto, aby uh, prejavili dôveru novej vláde? Čo sa dá spraviť preto, aby tá nová vláda bola inkluzívnejšia? Uh, podarilo sa vám bojovať proti negatívnym dôsledkom ruského embarga? Máte dostatočné prostriedky na neutralizáciu negatívneho dopadu tohto embarga na vaše hospodárstvo? Uh, čo sa týka obchodného styku, ovocie, zelenina, také tak klasické obchodný styk e, medzi Moldavskom a Európskou úniou. Ako vyzerajú tento obchodný styk pre všetkým, čo sa týka tých tradičných produktov? Ďakujem pekne. Ďakujem. Vy ste predtým povedali, že je e, tu e, smerovanie proti, postupovať proti e, korupcii a za reformu justičného systému a to je podľa mňa rozumné, ale zmysluplná otázka je, že kto to má robiť, pretože to dáva dojem, že politická trieda sama je zapojená v viacerých bankových skandáloch a korupčných prípadoch. Ja sa zaujímam, že do akej miery pri vyjednávaniach získanie parlamentnej e, väčšiny je e, zapracovaná do toho aj boj proti chodobe. Vieme, že e, Moldavsko je jedno z najchudobnejších európskych štátov a aby sme získali dôveru politickej triede, je treba takéto prekonanie prestovať a tiež k súčasti reformy justičného systému predpokladáte aj e, reformu s e, obchodným s politickými e, väzňami. A môžete mi potvrdiť, či je to pravda alebo nie. A je napríklad možné, že v moldovských väzeniach môže byť niekto zatknutý 6 rokov vo vyšetrovacej väzbe bez toho, aby medzi tým prebehol súdny proces alebo bol vydaný rozsudok. A Eh, chcem sa spýtať aj eh, k tomu, že eh, pri protestoch za 6. septembra bolo zatknutých mnoho ľudí aj predseda strany Černý blok Grigory Petrenko, ktorý je tiež bol členom moldavskej delegácie s parlamentom ET e a eh, aj prostredníctvom Rady Európy eh, bolo vydané eh, výzva, aby boli títo zatknutí prepustení, aby mali spravodlivý politický proces. Ako ste v tejto veci postupovali? Ďakujem, pán Kalber. Ďakujem, pán predseda, pán Kendi. Ja budem úprimný. Keď Moldavsko malo voľby, Európska kebická strana e, získa 21% hlasov a 25 kresiel a tým je najväčšia parlamentná e, strana, ale nedokázali vytvoriť väčšinu a umožnili tak ďalším proeurópskym e, stranám vytvoriť koalíciu a pri spôsoboch, e, a snahách e, podpísať e, dohodu pridružení s EU boli protesty v Kišneve. Teraz nastal značný pokles podpory pre pridruženie k EU v Moldavsku a ale koalícia je za európsku integráciu. Ja sa chcem pýtať, či moldavská vláda si uvedomujeme, že značný podiel ich e, obyvateľstva nepodporuje členstvo v e a tiež v súvislosti s vyhlásením, e, že nenastane rozširovanie EÚ v nasledujúcich 5 rokoch, ale chcem sa opýtať, či e, zabezpečíte konzultáciu s moldavským ľudom, ak Moldavsko začne tento proces. No napokon, pán Šolc. ďakujem, pán predseda, ďakujem aj za vaše pripomienky. Skoro pred troma týždňami bola druhá schôdzka obchodného výboru, ktorý um, prednotil otázku do CFTA a terajšieho stavu. A Európsky parlament teraz diskutuje o e, novom naredení o e, zabezpečovacích e, podmienkach a e, vy ste spomenuli pokrok v súdnej oblasti. Chcem sa pýtať, či by ste mohli konkrétnejšie vysvetliť, ako chcete e, sprevádzať ďalší proces e, plnenia, keď tento výbor e, zistil, že isté aspekty DCFT ešte neboli naplnené. Takže keď diskutujeme o ďalších krokoch musíme vedieť e, s istotou, že kde sa nachádzame v konkrétnej spolupráci aj v ekonomickej oblasti, pretože to má dopad na sociálno-ekonomickú situáciu nielen e, platiteľov daní ľudí v EU, ale aj e, ľudí vo vašom štáte. A vy, my chceme prispieť k hladkému prechodu k sociálno-ekonomickej rovnováhe a vývoju vo vašom štáte. Ďakujem a teraz dám slovo pánovi Kandu, ktorý komplexne sa pokusí odpovedať na vaše otázky. Ďakujem, budem sa snažiť byť stručný. Ďakujem za vaše otázky. Chcem zvrazniť veľmi dôležitú vec. My si veľmi ceníme a spoliehame sa na všetku tú podporu a príspevky, ktorú sme dostali od Európskeho parlamentu a inštitúcií pre všetko, čo sa udialo v Moldavsku, čo súvisí s liberalizáciou vizového režimu a e, dohodou pridružení a, a plnením DCFTA. Teraz e, je lopta na našej strane, aby sme my e, získali vašu e, dôveru a spustili e, potrebné kroky. Čo sa týka plnenia DCFTA, už e, množstvo dobrý krok, už 50% z DCFTA sa plní, ale všeobecne povedať dohoda teda pridruženia DCFTA už nie je vecou zahraničnej politiky. Je to teraz vecou vnútornej politiky pre náš štát a my budeme konsolidovať e, tieto sily na národnej úrovni, tiež aby sme e, zradili osobitný otvor na národnej úrovni, rovni, ako, niečo ako ministerstvo Európskej integrácie, Národnú agentúru, ktorá e, bude sústreďuje úsilie e, všetkých útvorov pre plnenie dohody o predružení a DCFTA. Osobitne e, napríklad v parlamente po prvýkrát v krátkej histórii máme na programe priority plnenia DCFTA, aby sme vedeli presne e, na každej schôdzi, čo treba robiť s konkrétnymi lehotami a výbormi, ktoré majú na to starosť ktoré to majú na starosť eh, a ministerstva a konkrétne ľudia mm, budú zodpovední za plnenie a aj za prípadné meškanie. A treba ešte vykonať veľa práce a tiež eh, ostáva ešte práca na mm, plnení zákonov a nebude to ľahké a teraz na programe parlamentu rozpravujeme eh, nový zákon o zemnom plyne, o elektrine, o energetike, aby sme naplnili druhý balík a tretí európsky energetický balík a budeme eh, mobilizovaní. A sa týka eh, prieskum verejnej mienky a dôveryhodnosti EÚ všeobecne pretože sme zlyhali v reformách a tiež preto, kvôli e, ruskej propagande, EU naozaj stratila dôveryhodnosť e, aj podporu medzi e, kým obyvateľstvom a to je kvôli nám a chybám, ktoré sme robili aj tiež, to je o ruskej propagande. Vy ste spomínali e, že niekto sa pýtal na médiá a na to, aké dôležitý majú dopad médiá a ruské kanály. Je to veľmi silný vplyv, viac ako polovica televíznych kanálov v Moldavsku e, sú ruské kanály, ktoré sa e, vysielajú a keď to máme aj regionálnu súvislosť e, s Ukrajinou, tak je to dôležité. Ľudia stále veľa pozerajú televíziu a je to hlavne stále ich eh, prvý zdroj informácie a má to silný dopad. A keď sa pýtate, ako čeliť tejto výzve, len demokraticky. Nemôžeme zakázať ruské kanály. To nie je sloboda prejavu, ktorú chcem dosiahnuť, ale sú iné opatrenia. Prvé opatrenie by bolo mm, podporiť e, a pomôcť e, rozvoju miestnych produktov a osobitných programov a besie do Európskej únie, aká dôležitá je aj jej propagáciou a tiež v spoločnosti a všeobecne v politickej triede a v parlamente teraz hovoríme o v zákonných predpisoch, aby sme popravili transparentnosť e, v vlastníctve médií a podre, aby sme pomohli e, rozvoju e, a výrobe miestnych produktov, aby sme čelili tej výzve, ktorá prichádza z ruskej propagandy. Ďalej k ruskému embargu. Trvá to istý čas pre moldavských výrobcov aj farmárov, ktorí boli veľmi postihnutí ruským embargom aby ehm, ehm, mohli ehm, využívať nové trhy. Majú nedostatok skúsenosti, vedomosti a aj prostriedkov je veľmi drahé získať úvery v Moldavsku. Ale ľudia dosť rýchlo sa preorientovajú z ruských trhov na európsky trh a aby sme im dali e, všetku podporu, aby to robili čo najskôr je dôležité. A ide to aj o menšiny a zahrnutie menšiny, Ako viete, na juhu štátu e, máme autonómnu oblasť a snažíme sa rozvíjať regionálne projekty, aby sme mali aj komunikáciu na rôznych rovniach, e, aj na úrovni vlády aj parlamentu. Ja podporujem ja podporujem parlamentné rozhodnutia, ktoré dúfam, že o dva týždne budú schválené, aby sa zriadila pracovná skupina medzi Moldavským parlamentom a e, autonómnou oblasťou, aby sa e, ustanovala stály základ pre komunikáciu a hľadanie riešení aj v legislatíve. Kolega sa pýtal o spravodlivosti a o lehote na e, zadržanie osôb. Pokiaľ viem, tak osoby môžu byť zadržané len 30 dní e, plus e, to môže byť predlžené o ďalších 30 dní, takže nikoho nemôžno zadržať na 6 rokov a potom nasledovať po tej lehote spravodlivý proces a tak tomu bude aj v prípade Petrenka. Tiež e, to sleduje Rada Európy a my ako politická trieda tiež budeme sledovať tento prípad, e, aby najprv nastal spravodlivý proces a bol naplnený e, zásady právneho štátu. Tiež to bola otázka oligarchov a všeobecného ovplyvňovania inštitúcií. Je to jedno, eh, aká je to osoba, alebo eh, aké meno, ale dôležité eh, sú inštitúcie. Takže teraz prejdem do Romunčiny. Noi no, no am Či už je to lepšie alebo horšie, žiaľ, nedokázali sme vytvoriť dôvryhodné inštitúcie. Ľudský faktor v inštitúciách e, je najmenším vplyvom. Ak sa pozrieme e, na západ, e, tak vidíme, že inštitúcie a základy fungujú bez ohľadu na ľudský faktor. A keď sa pozrieme na východ, tak zdá sa, že ľudský faktor zohráva väčšiu úlohu a tiež sú to rôzne dohody a telefonáty, ktoré fungujú a stále vytvárame inštitúcie a zákony, ktoré fungujú. Tam sa uvádzajú ľudia, ich mená, oligarchovia, ktorí sú dôležití a to je mm, pre vládajúci fakt v Moldavsku alebo vláde keď hovoríme o inštitúciách, nemalo by to byť o tom, či vyvinieme jedného človeka za druhého, alebo že jeden človek je pod politickým vplyvom niekoho druhého. Nemali by sme eh, dostať potrebné výsledky, nedokázali sme dostať potrebné výsledky bez toho, aby sme zmenili ten systém. A mali by sme e, vypracovať e, tie očakávané a potrebné formy, ktoré e, zabezpečia, že inštitúcie budú imunné voči vplyvom oligarchov. Bola tu otázka, ktorú sa pýtal Christian Preda o možnej účasti komunistov v novej koalícii. som časť e, novej generácie politikov a ja sa obávam toho pojmu komunistov a všetkých e, minulých e, združení. Keď ja spolupracujem so stranou, musím vedieť, či tá strana dodržiava záväzky dohody o pridružení a dohody o voľnom obchode. A to sú hodnoty, ktoré chceme všetci podporovať. Dnes myslím, že parlamentná väčšina sa môže dosiahnuť e, bez toho, aby sa tam zúčastnila komunistická strana, ale veľmi sa obávam, že v marci a apríli v budúceho roku, keď sa bude voliť e, prezident Moldavska, že štatistika nám hovorí, že sa bude musieť e, nastať dialog a bude musieť nastať istá spolupráca aj s komunistickou stranou. Aby um, sme mohli um, identifikovať uh, osobu, ktorá uh, bude modelským prezidentom bez toho, aby um, mala väzby na uh, konkrétnu politickú triedu. Môže to byť aj niekto z univerzitného ehm, prostredia, napríklad musíme e, ukončiť doterajšiu etapu a vytvoriť politickú parlamentu väčšinu. A to by bola prvá fáza. Druhá fáza by bola dospieť k dohode s politickými stranami, s moldavským parlamentom, aby sa nám podarilo zvoliť e, prezidenta v marci alebo v apríli. Pretože ak to tak neurobíme, tak e, to bude ďalšia politická kríza a tiež e, bude mať aj e, parlamentné voľby a nielen prezidentské v marci. Ďakujem, pán Krandu za vaše pozvodivé vyhlásenie odpovede o Moldavsku a budeme hlasovanie o dve minúty. Dear colleagues, I apologize for a small... Vážené kolegovia, ospravedlňujem sa za mierne meškanie, no tak k tomu smerovalo celé po obede pred 18.30. E, Dnes začneme hlasovanie, mm, viem, že pán Preda chce mať technickú pripojenku. Len kratočko mm, bola tu naozaj v podstate taká nehoda pri výmene názorov, poutovania hodná nehoda pri výmene názorov s gruzinským ministrom počas diskusie zástupca skupiny pani Lepel e, povedal, že je že je podvodník. Myslím, že to je neakceptovateľné, aby sme jednoducho takto sa vyjadrovali na mimoriadnom zasadnutí o niekom a myslím si, že je potrebné prijať opatrenia proti skupine, ktorá nerešpektuje postupy. Prečo sme v Európskom parlamente a platí tu nejaký poriadok? Áno, samozrejme, sme vždy za rešpektovanie kolegov. Kolegovia, naozaj máme nabitý program, čo sa týka hlasovania a mali by sme začať prvou správou. Je to návrh správy o e, zbraniach, vývozoch zbraní, implementácia spoločného stanoviska 284 CFSP. Pán e, Valero je spravodajca. Pýtam sa, či spravodajca chce niečo povedať. Pani spravodajkyňa. Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcela sa na úvod poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Mali sme veľmi plodné diskusie a myslím si, že sme sa dopracovali k takým kompromisom, ktoré si môžu získať veľkú väčšinu. A v takom neistom svete je veľmi dôležité, aby sme kontrolovali export zbraní, aby sa tieto nedostali do tých nesprávnych rúk, aby neboli použité proti nám v Európe a vo svetle posledného vývoja, posledných útokov v Paríži, v Bejrute a iných susedných krajinách e, sa to stalo ešte zrejmejším. Začali sme s rozdielnymi názormi a zblížili sme sa na niečo, na čom sa snad všetci môžeme zhodnúť. A uvedomujeme si, že tá bezpečnostná situácia je momentálne veľmi nová, iná a mm, no, vývoj nových technológií, priemysel, zodpovednosť. Toto všetko musíme zvážiť a dúfam, že konsenzne môžeme odhlasovať túto správu. Ďakujem, ďakujem pekne. Pani Valero, začíname s hlasovaním. Kompromis číslo 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 28 za, proti, kto sa zdržal. Schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 55, eh, kto je za, proti, 35, pardon, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 75 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci na 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 90 za, proti, zdržali sa, schválení. Pozmeňujúci návrh 91 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 92 za, proti, zdržali sa, schválení, 93 za, proti, schválený. 94 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválený. 99 za, proti, zdržali sa, schválený. 100 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 101 za, proti, zdržali sa, E, toto vyzerá byť veľmi natesno. Poprosím, overme. Hlasujeme 101. Schválený. 11. Za, proti, zdržali sa schválený. 107. S pozmenujúcim ústnym návrhom 4. Za, proti, zdržali sa, schválený. 108 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 112 za, overíme, pardon, 108 overíme. Mali ste pravdu? Schválený. Nie? Zamietnutý? Ja áno, prepačte. Mal som, ja som mal pravdu, ja som mal pravdu. Ma prekvapilo, že som sa mýlil, pretože to tak vyzeralo. Dobre, takže, kde sme teda? 108 bol zamietnutý, takže 112 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 111 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 110 za, proti, to musíme preveriť. 110, poprosím, preverme. Zamietnutý. 109. Nie, 113 109. 109 za. Proti. Zdržalo sa. Zamietnutý. 113 za. Proti. Zdržali sa. To musíme overiť. Zdá sa, že máme rozdielne názory. Schválený. 114 za proti, zdržali sa, overme. Schválený 115 za, proti, zdržali sa, schválený 116 za, proti, zdržali sa, schválený 117 za, proti, zdržali sa, schválený. 118 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa. Preverme. schválený. 123 za, 123 za, proti, schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. 128 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 134 za, proti, zdržali sa prijatí. 135 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 136 za, proti, zdržali sa prijatí. 137 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 154 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 155 za, proti, zdržali sa prijatí. 156 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 157 za, proti, zdržali sa, prijatý. 158 za, proti, overme, 158 preverme. Prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 164 s ústnym pozmeňujúcim návrhom 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatí. 168 za, proti, zdržali sa, prijatí. 169 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 170 za, proti, zdržali sa, prijatí. 171 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijatí. 176 za, proti, zdržali sa prijatí. 177 za, proti, zdržali sa prijatí. 178 za, proti, zdržali sa prijatí. 179 za, proti, zdržali sa prijatí. 180 za, proti, zdržali sa prijatí. 181 za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek preambule 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Odsek preambule a 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. A, a nový 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. A B nový 10 za, proti, zdržali sa prijatí. B, pozmeňujúci návrh 11, za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, pro, s ústnym pozmeňujúcim návrhom 2 za, zdržali sa proti, prijatí. Kompromis 22 k C za, proti, zdržali sa prijatí. D, pozmeňujúci sa 14 za, proti, zdržali sa. Preverme. D, 14. Prijatý. 15 za, proti, zdržali sa Overme si to, nie všetci ste zdvihli poriadne ruky, tak to ťažko dá rozhodnúť. Preverme, prosím. Prijatý. Kompromis 23. Za, proti, zdržali sa prijatí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Ak chcete, môžeme overiť. Mal som pravdu, prijatý. Ústny pozmenujúci návrh 1. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Takže elektronicky hlasujeme o celom návrhu uznesenia v znení pozmeňujúcich návrhov. Hlasujeme elektronicky teraz. schválený, 52 hlasov, 6 proti, 6 sa zdržali, blahoželáme pani spravodajkyni, ďakujeme pekne a prechádzame na ďalšiu správu. Správa o nelegislatívnom uznesení návrhu EÚ o rámcovej dohode o komplexnom partnerstve medzi Európskou úniou a členskými štátmi a Vietnamskou socialistickou republikou, pani Barbara Lochbier ako spravodajkyňa. Pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť? Thank you, chair. I... Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Mali sme veľmi konštruktívnu prácu. Na väčšine kompromisov sme naozaj pracovali veľmi konštruktívne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis. Nie. Pozmievací návrh 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 45 za, proti, zdržali sa prijaté Zdá sa, že je to zamietnuté, takže preverme si to. 45. Prijaté. Takže budeme spoločne hlasovať o pozmeňovacích návrhoch 46 a 72. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 50 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 51 za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59 za, proti, Zdržali sa 59 podľa mňa zamietnuté, takže preverme si to. 59. 59. 59 prijaté. Ospravedlňujem sa, myslím, že by sme mali hlasovať. Nebolo to teda celkom jasné, takže 58 za sekretariát ma ubezpečuje, že máme hlasovať. Takže hlasujeme o tom, či nie? Takže 58. 58 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti. Zdržali sa prijaté. 64 za, proti. Zdržali sa prijaté. 64. Preveríme. Odtiaľ to vidím lepšie. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmieva sa 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94. Máme tu oddelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, e, za, Prosím, zbiehajte ruky. 94, druhá časť za, proti, zdržali sa. Vyzerá to zamietnuté, tá druhá časť. 94, druhá časť, zamietnuté. Kompromis 11, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací 97 za, proti, zdržali sa, prijaté za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 po častiach. Z, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Prijaté. Stopäť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, Takže ospravedlňujem sa, musíme hlasovať o 106, pretože 105 nebola prijatá. Takže 106, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 110 za, proti, zdržali sa prijaté. 111 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 113 za, proti, zdržali sa, prijaté 112 za, proti, zdržali sa, zdá sa, že je to zamietnuté, preveríme si 112. One person hasn't voted. Jeden nehlasoval. Prijaté. 114 za, proti, zdržali sa, prijaté. 115 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale nedvíhate ruky. Takže chcete, aby to stalo zamietnuté, alebo si to preveríme? Tak preveríme. No, zdá sa, že už ste unavení. Ešte jeden, ešte jeden. Prijaté 5 hlasov rozdiel. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté 119 za, proti, zdržali sa, prijaté 120 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 121 za, proti, zdržali sa, prijaté. 122 za, proti, zdržali sa, prijaté. 123 za, proti, zdržali sa, prijaté. 126 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 130 za, proti, zdržali sa, prijaté 133, 132 eh, za, proti, zdržali sa, prijaté 133 za, proti, zdržali sa, prijaté 134 za, proti, zdržali sa, prijaté Pán Frankenstein, ak zdvihne ruku. Ak on zdvíha za všetkých, tak celá ľavica to je potom, aspoň tak vyzerá. Takže skúsme si to preveriť. Preverme si 134. Yeah, no, okay. I was right. Mal som pravdu, nikto nedvíha ruky okem pána Frankensteina, ale je to 37 za. Prijaté. 135 za, proti, zdržali sa, prijaté. 130 nie, 1. Citácia 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za,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 proti, zdržali sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to, pretože nedvíhate ruky. 13.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 proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. Elektronické hlasovanie o návrhu správy po zmenenom zmení. Znení nech sa páči. Hlasovali všetci, ešte jeden nehlasoval. Ďakujem, schválené a blahoželáme pani Lochbiller. Teraz návrh odporúčania o návrhu uznesenia Rady k rámcovej dohode medzi EÚ a Vietnamom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Toto nie je elektronické hlasovanie. Či máme o tom hlasovať elektronicky? Áno. Takže budeme o tom hlasovať elektronicky aby to bolo zaznamenané. Vietnam, návrh odporúčania za, proti. Ďakujem. Prijaté. Potom tu máme správu pani Kalniete. To je eh, dohovor o protokolu k e, pristúpeniu teda týka sa Vietnamu a Chorvátska. Nech sa páči Sandra. Close, close, close, close, close. Thank you. Adopted. Dobre, prijaté. Ďakujem, Sandra. Prejdeme k návrhu stanoviska o situácii v no, Stredomorí a o potrebe holistického prístupu k migrácii. Spravodajcom je Dimitris Papadakis. Chceli by si niečo povedať? Ďakujem, chcem poďakovať eh, tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu. Pokúsil som sa zapracovať všetky dôležité prvky. Ďakujem. Thank you, Mr. Papadakis. Ďakujem, pán Papadakis. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmeňovací 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté 22 za, proti, zdržali sa prijaté 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 56, oddelené hlasovanie, e, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, 58 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté 79 za, proti, zdržali sa prijaté 81 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 124 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 127 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 129 za, proti, zdržali sa zamietnuté 130 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté 145 za, proti, zdržali sa prijaté 146 za, proti, zdržali sa prijaté 148 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 148 za, proti, zdržali sa, prijaté 154 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté 157 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté 163 za, proti, zdržali sa, prijaté 165 za, proti, zdržali sa, prijaté 166 za, proti, zdržali sa, prijaté 167 za, proti, zdržali sa, zamietnuté ústny pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté ústny 2 za, proti, zdržali sa, prijaté ústny 3 za, proti, zdržali sa, prijaté elektronické hlasovanie o návrhu celého stanoviska v pozmenenej forme. A ukončené. Thank you very much, Mr. Papadakis. Ďakujem pekne, pán Papadakis. Blahoželám a teraz ideme k poslednej správe dnes a to je návrh správy, výročné správy o ľudských právach a demokracii e, vo svete 2013 a politike EÚ. V tejto veci dám slovo spravodajcovi pán Kristian Preda, nech sa páči. Ďakujem politickým skupinám za spoluprácu. Išlo nám o zhutnenú správu, dobre čitateľnú a preto máme tých 48 kompromisov. Ľutujem v tomto kontexte, že výbor pre práva žien chcel dlhšie stanovisko, než e, je správa, takže dúfam, že dá sa to predsa len zoškrtať. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán spravodajca. E, sústreďme sa a skončíme pred 7.30. E, Dobre, kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 7, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 8 za, proti zdržal sa prijatý. Pozrieme na návrh 96, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme. Prijatý. Pozrieme na návrh 97, za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompresný návrh 98 za, e, pozmeňujúci návrh 98. E, Nie, pardon. Prijatý 97 98, 99 za, proti, zdržal sa. Nedvíhate ruky, tak buďme sem veriť pánovi Flankensteinovi, alebo prosím vás, môžeme zopakovať hlasovanie 99 za, za, proti, zdržal sa Preveríme, e, e, sledujete mať, preveríme elektronicky 99, hlasuj, hlasujeme. Preto som to nevidel. 3028 prijatý. 101 e, za, proti, držal sa. Preveríme. Počet ľudí klesá. Prijatý je 112. Kto je za? Proti? Proti? 102. 102. 102. Kto je za? Proti? Držal sa. Prijatý. 103 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 104 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 105 za proti, zdržal sa zamietnutý, 106 e, za, proti, zdržal sa e, zamietnutý, 107 za, proti, zdržal sa prijatý, 108 e, za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 9 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozrieme si na návrh 111, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 10 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozrieme sa návrh 115 za, proti, zdržal sa prijatý, 116 za, proti, zdržal sa prijatý, 119 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 120 za, proti, zdržal sa prijatý, e, kompromis 11 za, proti, zdržal sa prijatý, 125 za, proti, zdržal sa prijatý, 126 za, proti, zdržal sa prijatý, 128 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 12 za, proti, zdržal sa prijatý, 133 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 13 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 14 eh, za, proti, zdržal sa prijatý, pozmeňujúci návrh 138 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 15 za, proti, zdržal sa prijatý, 143 eh, za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 16 za, proti, zdržal sa prijatý. 149 za, proti zdržal sa prijatý, 115 hm, za, proti zdržal sa prijatý, hm, kompromis 17 to je za, proti zdržal sa prijatý, 156 za, proti zdržal sa. Preveríme 156. Sto Nedvíhate ruky 157 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 18 za, proti zdržal sa prijatý, 162 za, proti zdržal sa prijatý, 163 e, za, proti zdržal sa prijatý, 100 64 e, za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 19 za, proti zdržal sa prijatý, 169 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 20 za, proti zdržal sa prijatý, 198 máme 3 hlasovania po častiach, prvá časť za, 2 e, je za 100, 98 za, proti zdržal sa prijatý. Druhá časť 198 za. Vypadáva, prepačte. Takže musíme hlasovať o e, časti 3. 198 časť 3, e, 198 časť 3, 198 časť 3, proti, Držal sa zamietnutý. Nedvíhate e, ruky, tak mám to ťažké. E, opakujeme elektronické hlasovanie 198, čas 3, elektronicky. Zamietnuté. Mal som pravdu. 173 za, proti, zdržal sa prijatý, 174 za, proti, zdržal sa prijatý, 175 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 21 za, proti, zdržal sa prijati, kompromis 22 za, proti, zdržal sa prijatý, Pozmeňujúci návrh 183 e, za, proti, zdržal sa zamietnutý, 184 za, proti, zdržal sa, preverieme 184, to je blízko, prijatý. Kompromis 23 e, za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 24 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 25 e, za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 199 e, za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 26 za, proti zdržal sa prijatý. 208 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 27 za, proti, zdržal sa prijatý. na vrch 214 za, proti, zdržal sa prijatý. Preveríme. Zamietnuté. sa na vrch 215, hlasovanie po častiach, prvá časť e, za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť za, proti. Preveríme. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 222. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 223 za, proti, zdržal sa prijatý. 224 za, proti, zdržal sa prijatý. 225 za, proti, zdržal sa prijatý. 226 za, proti zdržal sa prijatý, 227 za, proti zdržal sa zamietnutý, 228 za, proti zdržal sa. Uh, preveríme, prosím. Prijatý. 229 za, proti, zdržal sa. Prosím, dvíhajte ruky, nás musím um, preverovať a potom nás to spolí. Preveríme 229. 229. Traj ľudia nehlasujú. 2, 1, zatváram hlasovanie. to je za, 34 prijaté, 213 e, to je za, proti, zdržal sa prijatý, 231 za, proti, zdržal sa prijatý, 232 za, proti, zdržal sa, preveríme, 232 preveríme, zamietnutý, 237 za, 237 za, Pro... Ospravedlňujem sa. Musím hlasovať o pozmeňujúcom návrhu od pána Predu, pretože ten predchádzajúci nebol prijatý, tak bol, bol prijatý, takže 2, 3, 3 za, 2, 3, 3 za, za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz 2, 3, 7, to je za, proti, zdržal sa prijatý, 238 s ústným pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 239, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 28, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, pozmeňujúci návrh 245, e, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, Kompromis 29 za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 256, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 257 za, proti zdržal sa prijatý. Vyzerá byť prijatý, no môže to preveriť. 257. zamietnutý. 258 za, proti, zdržal sa z, zamietnutý. 259 e, hlasovanie po prvá časť to je za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 30, kto je za, proti, zdržal sa um, prijatý. 262 za, proti, zdržal sa. Preveríme. Prijatý. Kompromis 31 za, proti zdržal sa prijatý. Pozrieme sa návrh 266, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 32 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 271, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 272 za, proti, zdržal sa prijatý. 273 za, proti, zdržal sa prijatý. 274 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 43 za, proti. na vrch 283 za, proti zdržal sa zamietnutý, 287 za, proti zdržal sa prijatý kompromis 34 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 35 e, za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 307, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 36, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 37, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 317, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 315 za, proti zrezov sa prijatý. 317 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 38 za, proti zdržal sa prijatý. Pozrieme sa na vrch 322, kto je za. Proti zdržal sa prijatý. 323 za, proti zdržal sa prijatý. 324 za, proti zdržal sa preveríme. 334 preveríme. Zamietnutý 325 za. Proti zdržal sa prijatý 326 za. Proti zdržal sa prijatý 327 za. Proti zdržal sa um, prijatý. Kompromis 30 e, je za, proti 30 sa prijatý. 336 za, proti zdržal sa prijatý. 337 za, proti zdržal sa prijatý. E, e, Kompromis 14, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 340 za, proti zdržal sa prijatý. 341 za proti zdržal sa prijatý, 342 za, proti zdržal sa prijatý, 343 e, za, proti zdržal sa prijatý, 345 za, proti, zdržal sa, preveríme. Prijatý. 346 za, proti, a opäť elektronicky, asi takisto, elektronicky 346. Ešte jedno hlasovanie. Skončíme, zatvárame. Tento bol zamietnutý. Kompromis 41 za. Proti sa prijatý. Kompromis 42 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 43 za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 363 za, proti zdržal sa prijatý. 364 e, e, za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 44 za, proti zdržal sa prijatý. 370 za, proti 380, 370, prosím, zdvíhajte ruky za, proti 370 za, 370 proti, zdržal sa zamietnutý 371 za, proti, zdržal sa ehm, zamietnutý 372 za, proti, zamietnutý kompromis 45 eh, za, proti, zdržal sa prijatý 377 e, za, proti, zdržal sa prijatý, 373 e, za, proti, zdržal sa prijatý, zamietnutý, 379 za, proti, zdržal sa prijatý, 380 za, proti, zdržal sa prijatý, 382 za, proti, zdržal sa, preveríme, preveríme 382, zamietnutý, kompromis 46 za, proti zdržal sa prijatý. Pozrite vrch 384 mm, za, proti zdržal sa prijatý, 385 za, proti zdržal sa prijatý, 389 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 47 e, mm, za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 400 za, proti, zdržal sa prijatý, 45 e, za, proti, e, zdržal sa prijatý, 47 za, proti, zdržal sa, preveríme, 407. E, zamietnutý jedným hlasom 408 za, proti, zdržal sa, preveríme. 408 409 e, za, proti zrezal sa prijatý, 410, 410 za, proti zrezal sa prijatý, 411 za, proti zrezal sa prijatý, 412 za, proti zrezal sa prijatý, 414 za, proti zdržal sa prijatý, 414 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 48 e, za, 38 za, proti, pozmeňujúci na úvodné ustanovenie a pozmeňujúci návrh 87 e, za, proti, zdržal sa prijatý, pozmeňujúci návrh 32 za, proti, zdržal sa prijatý, 34, nie, pardon, 33, za, proti, zdržal sa. Preveríme. Zatváram. Za. Prijatý. 34 za. Proti. Zdržal sa Myslím, že prijatý, ale vy to už nesledujete s rokami. E, 34 prosím, preverujeme elektronicky. 35, e, pozmeňujúci návrh 35 za, proti, e, zamietnutý, e, pozmeňujúci návrh 36 za, proti, zrezal sa prijatý, 37 za, proti, zrezal sa prijatý, 38 za, proti, zrezal sa prijatý, kompromis 1 za, proti, zrezal sa prijatý, 41 za, proti, zdržal sa prijatý, 42 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 2 za, proti, zdržal sa prijatý, pozmeňujúci návrh 48 za, proti, zdržal sa zamietnutý, pozmeňujúci návrh 49 za, proti, zdržal sa prijatý, 50 za, proti, zdržal sa prijatý, pozmeňujúci návrh 51 za, proti, zdržal sa Preveríme 51. Dvadsaťosem, dvadsaťosem zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 52 za, proti, zdržal sa prijatý, 53 za, proti, zdržal sa. Preveríme 53. prijatý jedným hlasom. 54 za, 54 za, proti, zdržal sa. Socialisti k 54. Zopakujeme 54 e, za, proti, zdržal sa. Prijatý 55 za, proti, zdržal sa. Prijatý 56 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 3 za, prijatý, 61 za, proti, zdržal sa prijatý, 62 za, 61 elektronické hlasovanie, prijatý 62 za, 62 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 4 za, proti, zdržal sa prijatý, 66 za, proti, zdržal sa prijatý, 67 za, proti, zdržal sa prijatý, 70 za, proti zdržal sa prijatý, 71 za, proti zdržal sa prijatý, 72 za, proti zdržal sa prijatý, 73 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 5 za, proti zdržal sa prijatý, 79 za, proti zdržal sa zamietnutý, 80 za, proti zdržal sa prijatý, 81 za, proti zdržal sa prijatý, 82 za, proti, zdržal sa prijatý, 83 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 84 za, proti, zdržal sa um, prijatý. 85 za, proti, zdržal sa zamietnutý, pardon, prijatý. 86 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 1, um, za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti zdržal sa prijatý. 3 za, proti zdržal sa prijatý. 4 e, za, prijatý. E, pozmeňujúci návrh 5 za, prijatý. 6 za, prijatý. 7 za, prijatý. 8 e, za, prijatý. 9 za, prijatý. 10 prijatý. 11 za, prijatý, 12 e, za prijatý, 13 e, e, za prijatý, 14 za prijatý, 15 za prijatý, 16 tiež, 17 za prijatý, 18 za prijatý, 19 tiež, 20 za, 20 mm, za prijatý, 22 za ktorý chcete preveriť. Dobre. 20. Kto je za? Proti? Preveríme. Dvadsať. Preveríme elektronicky. Prijatý. 21 za. Proti zdržal sa prijatý, 22 za, proti, zamietnutý, 23 za, prijatý, Dvadsaťtri, preveríme. Prijatý. 24 za, prijatý, proti prijatý 25 za, proti prijatý 26 za, proti zamietnutý 27 za, prijat, zamietnutý 28 za, preveríme 28 zamietnutý 29 e, za, proti, zdržal sa zamietnutý, 30 za, proti zdržal sa prijatý, Ideme k hlasovaniu o stanovisku DV. 1 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 3. Za, proti, zdržal sa prijatý, 5 za, proti, prijatý, 6 za, proti. prijatý, 7, 9, hlasovanie prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa. Overme. Druhá časť Deve 7. Schválené dvoma hlasmi. Deve 8. Nie, pardon, berem späť, to odpadá. Súhlasíte s tým, že by sme v blokoch, blokoch hlasovali od 9.2 až po 9, 9, 12, ale elektronicky? zamietnutý. Stanovisko FAM 28 za, proti, zdržali sa, socialisti sa nehlásili. Stanovisko FAM za, teraz je to prijaté, 29 za, prijaté 30 za, proti, prijaté 31 za, prijaté 33 za, prijaté 38 za, prijaté, 42 za, prijaté. 44 za, prijaté, 45 za, prijaté, 47, pardon, 50 za, prijaté, 51 za, prijaté, 53 za, 53 za, za, proti, prijaté. 54 za, proti prijaté, 59 oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti prijaté, druhá časť za, proti prijaté, tretia časť za, proti prijaté, štvrtá časť za, proti, prijaté, piata časť za, prijaté, navrhujeme blokovo hlasovať o FAM celé až dokonca blokovo elektronicky, ak súhlasíte. zamietnuté kolektívne. Elektronicky hlasíme k návrhu znesenia v znení pozmenujúcich návrhov elektronicky. Ešte jeden hlas, nikto nehlasoval. Toto je najdôležitejšie hlasovanie. Schválené. Pán preda, blahoželáme. Ďakujem za trpezlivosť. Máme mimoriadne stretnutie AFETu v stredu o 11. s komisárom Hánom a s pani komisárom Mogherini e, o 11. stredu. Ďakujem.